Príjemné predpoludne prajem všetkým. E, začneme predpoludňajšou časťou nášho výboru. Prvý bod to sú informácie z cesty delegácie AFED na Ukrajinu, ktorá sa konala 5. a 7. decembra 2019. 9 poslancov výboru AFED navštívili Kiev začiatkom decembra a stretli sa s ukrajinským premiérom s poslancami Európskeho, pardon, Ukrajinského parlamentu, s vysokými zástupcami Ukrajinskej štátnej správy a takisto so zástupcami občianskej spoločnosti. Bola to prvá oficiálna návšteva delegácie AFETu na Ukrajine počas 9. volebného obdobia. Dokazuje to, že Európsky parlament, hlavne výbor AFET, pripisuje veľký význam vzťahom EÚ a Ukrajiny a takisto e, je veľmi dôležitá pre nás spolupráca s Verkovnou radou. Očakávalo sa takisto udelenie Sacharovovej ceny Olegovi Sencovovi. A e, nasledujúci týždeň po návšteve sa zasa konal summit v Paríži normandského formátu môžem spomenúť ako hlavné časti návštevy stretnutie s premiérom Ukrajiny Oleksiom Hončarukom. Ten potvrdil, že vláda naďalej zamýšľa robiť reformy štátu, najmä chce bojovať proti korupcii a e, za zlepšenie justičného systému. Obe stretnutia s našimi parlamentnými kolegami a so zástupcami vlády potvrdili, že nové orgány chcú pokračovať v reformách a ich ambiciozným cieľom je implementácia asociačného dohovoru a ďalšie prehlbovanie integrácie do Európskej únie. Plne podporujeme toto smerovanie a takisto sme zdôraznili, že tzv. turborežim, e, rýchle príjmanie zákonov by nemalo mať za následok e, zrýchlené parlamentné konania alebo vynechávanie konzultácií so zainteresovanými stranami a s občianskou spoločnosťou a nemala by tým trpieť kvalita legislatívy vo všeobecnosti. Ďalším highlightom návštevy bolo stretnutie s pánom Danilovom, predsedom Národnej bezpečnostnej obrannej rady a hovorilo sa o bezpečnostnej situácii. On potvrdil, že jeho zámerom je ukončiť konflikt na východe Ukrajiny, ale nie za každú cenu a určite nie na základe podmienok, ktoré nadiktuje Rusko. Spolupráca s NATO mm, je veľmi chválihodná a e, rozumieme tomu tak, že Ukrajina sa snaží o členstvo v NATO, napriek určitým obavám e, z niektorých interných vývojov súčasných v organizácii. Sú tu určité obavy zo správania niektorých členov NATO. A takisto e, sme počuli požiadavku, že NATO by malo byť viac prítomné v Čiernom mori. Naši partneri ocenili e, pokračujúcu spoluprácu s Európskym parlamentom a sú radi, že Európsky parlament podporuje teritoriálnu integritu a suverenitu Ukrajiny. Požiadali Európsky parlament, aby podporil pokračovanie režimu sankcií proti Rusku. Myslím, že v mene našej delegácie môžem potvrdiť ešte raz, že tá návšteva bola veľmi konštruktívna. Videli sme, že nové orgány, noví zástupcovia chcú pokračovať v reformách, že majú proeurópsky kurz a bolo to povzbudenie do ďalšieho rozvoja našej spolupráce. A e, na, najmä e, čo sa týka Verchovnej rady e, Ukrajinského parlamentu. No a v mojej ďalšej funkcii som predsedom delegácie pre vzťahy s Ukrajinou. Chcem ešte potvrdiť, že desiate stretnutie parlamentného asociačného výboru EU Ukrajina sa e, konalo e, v Štrasburgu 18. a 19. decembra. Čiže len dva týždne po e, ceste delegácie AFETu. A tam vlastne sme si pohovorili o aktuálnych témach, o ktorých sa hovorilo už v Kieve a prehlbili sme niektoré ďalšie témy. Bol to veľmi kolegiálny meeting, pre nás aj pre ukrajinskú skupinu. Dobre sa nám spolupracovalo a myslím si, že to e, predurčilo aj tón ďalšej spolupráce v následujúcich rokoch. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si vypočuli e, správu e, z tejto návštevy a teraz dostane slovo pán Michal Gáler, stály spravodajca AFETu pre Ukrajinu. Bohužiaľ bez mikrofonu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja môžem len potvrdiť, čo ste povedali v úvode. Ja ako stály spravodajca sa sústredím najmä na implementáciu DCFTA a asociačnej dohody, asociačného dohovoru. No a v týchto dvoch veciach je dôležité pre nás, aby nová vláda, relatívne nová e, vláda e, si zachovala motiváciu a domnievam sa, že nie je pochyb o tom, že nová vláda, ktorá vzýšla z úplne inej strany, na 80 sa o, takisto vymenili poslanci vo Verkovnej rade, ale e, napriek tomu nie je pochyb o tom, že Ukrajina bude mať naďalej proeurópske smerovanie. Otázkou je, ako budú pristupovať teraz ďalej k implementácii. Vy ste spomínali, že parlamentné zasadania a parlamentná práca teraz prebieha v tom turbo štýle, teda veľmi rýchlo e, sa všetko deje. Verkovná rada e, prerokováva veľmi rýchlo zákony. Teraz je to jednoduché, lebo je tam vlastne len jedna strana, ktorá má väčšinu. Ale domnievam sa, že a treba konštatovať um, a zdôrazniť a žiadať, že tá kvalita nesmie trpieť tou zrýchlenou prácou parlamentu. A od posledných volieb som hovoril kolegom a kolegyňam, aby svedomite plnili svoju úlohu poslancov. To znamená, že každý návrh zákona e, treba e, dôkladne preskúmať, treba preskúmať, aké zmeny to prináša, treba e, skontrolovať, či sa tam naozaj odzrkadľuje ich politická vôľa. A v tejto súvislosti sa takmer stali um, určité veci, ktoré si nikto neželal. Napríklad prišiel, prišiel celý balík uh, starých zákonov z čias Sovietskeho zväzu, ktorý bol zrušený v jednom bloku naraz. A v tomto veľkom balíku legislatívy sa nachádzal a jeden predpis e, z doby Chruščova, ktorý, takmer, ktorý by vlastne bol anuloval e, pridelenie, priradenie Krymu k Ukrajine. Takmer sa teda stalo, že na Ukrajine tento predpis bol zrušený. Na poslednú chvíľu bol tento predpis ešte vyňatý z toho balíka zákonov, Ruská strana toto už napríklad zrušila, e, túto starú legislatívu. Takže je treba dávať pozor a my vedieme s Verkovnou radou aj dialog Žana Moneta a musíme ukrajinskú stranu povzbudzovať a podporovať, aby e, dobre plnili poslanci svoju úlohu. E, už som prekročil rečnícky čas, dobre, takže ukončím teraz môj príspevok. Ja som iba chcel naznačiť, aby ste to trošku zhrnuli a aby ste sa dopracovali k záveru, ale samozrejme oceňujem veľmi váš príspevok. Dnes ale máme toho veľa, preto musíme dbať e, na rečnícky čas. Hlási sa ešte niekto o slovo? E, nie, hlási sa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán Gueta. Ja som sa takisto zúčastnil na misii a chcem pridať ešte dve veci k tým e, vynikajúcim informáciám, ktoré sme od našich dvoch kolegov už dostali. Poprvé, v novej vláde e, vidíme e, jednu takú novú dimenziu, ktorá je veľmi zaujímavá, najmä pre Francúza. Máme teraz dočinenia s vládou, ktorá sa skladá z veľkých technokratov, alebo technokratov na vysokej úrovni. Sú to osobnosti, ktoré majú hlboké presvedčenie, ktoré majú veľkú inteligenciu a sú presvedčené, že veľmi rýchlo je možné transformovať e, štát. Je to fascinujúce, pretože naozaj pracujú s veľkou rýchlosťou, aj pr- určitou e, ďalekozrakosťou alebo predvídavosťou, ale e, je možné, že verejná mienka nebude tomuto rozumieť a nebude schopná toto všetko sledovať. A eh, často sa stáva, že elita je oddelená od e, verejnej mienky a to je veľmi e, škodlivé e, v politickom živote. No a potom ešte druhá veľmi zaujímavá vec, na toto kolegovia už poukázali, je tu veľmi silná vôľa tejto novej vlády čo najskôr uzavrieť nejaký kompromis s Ruskom. A to je určitá zásadná vec pre celý európsky kontinent. Ukrajinci teda teraz majú veľkú vôľu riešiť situáciu a to bude testom eh, pre celú Rusku federáciu a eh, testom postoja pána Putina. Ďakujem. Eh, zdá sa, že sa už nikto ďalší nehlási, preto by som mohol teraz uzavrieť tento bod. Môžeme prejsť na ďalší bod. Ale predtým, než začneme, chcem ešte pripomenúť, že hlavný vchod e, vedľa nášho pódia ostane zavretý počas výmeny názorov e, kvôli nášmu hostovi. Ak budete chcieť odísť e, v priebehu dialogu, prosím, použite bočné e, prístupové dvere do našej sály. Je to len taká technická pripomienka, ale mm, ten hluk, ktorý prichádza zvonka, je veľmi rušivý. Prejdime teda na ďalší bod, východné partnerstvo a jeho ďalší rozvoj po roku 2020. Toto je verejné vypočutie o východnom partnerstva. Vízia rozvoja východného partnerstva po roku 2020. Dáme si teraz pár sekundovú prestávku a rečníci sa zatiaľ usadia na pódiu. Thank you. Um, so let's come back to the... Mhm. Vra- oh, začneme teda eh, s týmto bodom agendy, východné partnerstvo. Rok 2019 bol desiatým výročím eh, vzniku eh, východného partnerstva, ale takisto to bol veľmi náročný rok pre všetky štáty východného partnerstva. To dokazuje to dokazujú rôzne politické udalosti, ktoré boli často nepredvídateľné a takisto došlo k voľbám, ktoré priniesli obrovské zmeny. A takisto aj tento rok bude veľmi náročný. Viaceré štáty budú mať či už prezidentské, parlamentné alebo miestne voľby. Z pohľadu EÚ tento rok bude poznačený najmä summitom o budúcnosti východného partnerstva, ktorý sa bude konať v Bruseli na jar. Pred týmto summitom, <clears throat> tak ako to bolo v roku 2017, parlament schváli správu s odporúčaniami pre radu a komisiu a takisto Európsku zahraničnú službu. Spravodajcom je pán Austrovičius. Toto vypočutie e, je preto potrebné, aby sme mohli sa trošku aj zamyslieť nad e, tým, čo sme dosiahli vo východnom partnerstve, aj nad tým, aké má nedostatky dnes 10 rokov po jeho vzniku. A takisto je to možnosťou pre nás, ako sa zamyslieť, e, aby sme sa mohli zamyslieť nad tým, čo by mohla Európska únia urobiť viac pre toto východné partnerstvo. Štáty východného partnerstva majú legitímne európske ašpirácie. Spravodajca dostane slovo a predniesie krátky úvod, ale chcem ešte predtým e, privítať našich štyroch e, rečníkov. Je tu pán Sergij Gerasimčuk, ktorý je podpredsedom rady a e, vedúcim oddelenia juho-východných európskych štúdí v ukrajinskej prízme. Pán Kornelí Kakačia, profesor politických vied na štátnej univerzite v Tbilisi v Gruzínsku a je riaditeľom pre Gruzínsky inštitút politiku. Pani Siniku Kasari eh, je, pracuje ako analytička na EUISS, eh, Európsky inštitút pre bezpečnostné štúdie. Pán Claudius Maniokas, eh, predseda rady ESTEP a takisto je profesorom na Inštitúte medzinárodných vzťahov a politických vied Vilniuskej univerzity. No a okrem toho sme na diskusiu e, prizvali pani Angelinu Eichhorst, e, ktorá je výkonnou riaditeľkou e, Europe and Central Asia, Western Europe, Western Balkans and Turkey na ESVČ a pozvali sme aj pani Katarínu Maternovu, ktorá je zástupcou generálneho riaditeľstva zástupkyňou generálneho riaditeľa na DG pre susedstvo a rozširovanie na Európskej komisii. Nech sa páči, dáme slovo rečníkom, každý má 5 e, minút. Pán Austrevičius, dobrý deň. Ďakujem za slovo. Tento projekt je dôležitý pre stabilitu a spoluprácu, ale e, takisto má veľkú príťažlivosť kvôli e, úspechu a perspektíve, ktorú ponúka. Štáty európskeho partnerstva sa nachádzajú v zóne priameho európskeho vplyvu, vplyvu Európskej únie a sú vystavené rôznym e, dôsledkom europeizácie. Prvé desaťročie iniciatívy Európskeho parlamentu e, bolo na začiatku pomalé a menej produktívne, ale e, potom sa práca urýchlila a e, východné partnerstvo naozaj má geopolitický vplyv na tieto štáty. Vyrokovali sme asociačné dohody a takisto komplexné e, dohody o voľnom obchode, najmä po roku 2014. Ukrajinsko, Ukrajina, Moldavsko a Gruzinsko sa stali aktívnymi partnermi a prešli obrovskými politickými a ekonomickými reformami i keď s rôznymi odlišnými výsledkami v odlišných obdobiach. Spolupráca a partnerstvo s Arménskom a Azerbajdžanom sa opiera o e, skôr také prípadové, e, špecificky zamerané dohody, ktoré majú zabezpečiť konektivitu z EÚ. Vzťahy s Bieloruskom sú ešte stále vo fáze vývoja a výsledky sú trochu nepredvídateľné. Máme tu rôzne teda cesty, e, ktoré sa nám otvárajú. Máme tu možnosť efektívnejšej integrácie do rôznych e, európskych sektorových politik a iniciatív. Posilňovanie demokracie a demokratických inštitúcií a zároveň rešpektovanie medzinárodného práva, suverenity a integrity štátov, toto by mali byť základné princípy, na ktorých sa budú bojo, budovať vzťahy Európskej únie a východných partnerov. Ehm, dôležitá je regionálna stabilita a európska bezpečnosť. Európska únia musí zaujať proaktívnejšiu úlohu pri e, uľahčovaní a realizácii mierových riešení prebiehajúcich konfliktov. Kolegyne, kolegovia, drahí hostia, východné partnerstvo potrebuje ďalšiu politickú podporu, keď vstupuje do nového desaťročia svojej existencie. Ja sa domnievam, že týmto získame ešte lepšie a hmatateľné výsledky. Ja som správodajca pre iniciatívu východného partnerstva a som veľmi spokojný, že dnes na vypočutie prišli veľmi prominentní experti, ktorých sme pozvali. A teším sa veľmi na to, že si vypočujem zaujímavé príspevky. A teším sa takisto na dobrú správu, ktorá bude prínosom pre všetky naše štáty. Pán Gerasimčuk, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážené páni, som poctený, že môžem byť tu medzi vami. Podelím sa s vami o niektoré informácie, pokiaľ ide o Bielorusko a Moldavsko, pokiaľ ide o partnerstvo na východnom partnerstve. Chcel by som sa na úvod spýtať takú základnú otázku, aký bol vlastne hlavný cieľ tohto východného partnerstva. A chcel by som povedať, že politika susedstva Európskej únie bola pripravená ako potreba, aby sa stanovili priority, pokiaľ ide o vzťahy so susedmi. Menej sme sa sústredili na ďalšie rozširovanie, skôr na vytváranie vzťahov s týmito krajinami. Brusel investoval veľa hospodárskych zdrojov a e, politických zdrojov, pokiaľ ide o zabezpečenie bezpečných hraníc Európskej únie. A nesmieme na to zabúdať, pretože budeme sa k tejto otázke bezpečnosti, stability a demokracie vracať, pokiaľ ide o oblasť pri hraniciach. Pokiaľ ide Arménsko, Azerbajdžan, Moldavsko a Ukrajina, e, Európska únia pripravila modelový vzor spolupráce a toto bolo podporované, predovšetkým pokiaľ ide o Švedsko a Polsko, potom to podporila celá Európska únia. Východné partnerstvo si stanovilo tematické platformy, pokiaľ ide multilaterálny dialog s týmito šestimi členskými krajinami na úrovni komisie a ďalších inštitúcií. Dobrá správa veci verejných, stabilita, demokracia, ekonomická integrácia. To sú nové politiky, pokiaľ ide o oblasť bezpečnosti a vytváranie kontaktov. Avšak eh, pokiaľ ide o Ukrajinu a Moldavsko, tu boli stiažnosti, že bezpečnostná dimenzia tu nie je. A tu hovor, myslím teda predovšetkým, pokiaľ ide o hard bezpečnosť a soft bezpečnosť. Ja viem, že my si uvedome, že Európska únia nemá veľký apetit, pokiaľ ide o väčšie zaangažovanie sa v oblasti hard bezpečnosti. Pokiaľ ide o bezpečnostný pilier, ten je najslabší práve pokiaľ ide o Európsku úniu, ale na to, aby sme urobili pokrok, pokiaľ ide o východné partnerstvo, bezpečnostný, bezpečnostný aspekt musí byť vzatý do úlahy. Okrem toho, hoci teda toto partnerstvo podporovalo viaceré reformy, týchto šesť krajín ešte má rozdiely, pokiaľ ide demokratizáciu na ceste k Európskej únii. Takisto sú tu rozdielne, ak nie úplne iné prístupy v porovnaní s Európskou úniou. Na jednej strane tu máme doho- klub Gruzínska, Moldavska a ďalších krajín. Tieto podpísali asociačné dohody s Európskou úniou, ale takisto tu máme aj krajín ako napríklad Arménsko a Bielorusko, ktoré sú oveľa bližšie, pokiaľ ide o Ruskú federáciu. A Rusko ešte stále tvrdí, že krajiny východného partnerstva sú pod zónou vplyvu Ruska. A takisto sú tu aj iní aktéry v tomto regióne, ktorých treba zobrať do úvahy, pretože Čína aj Turecko sa angažujú v tejto oblasti v niektorých regiónoch. Keď hovoríme o jednotlivých krajinách, Bielorusko je teda v krajinách východného partnerstva, ktorá je politicky najbližšie v Ruskej federácii a najviac vzdialená od Európskej únie. Ruská politika ovplyvňuje všetko, aj reformy. Takisto nemôžeme očakávať nejaké signifikantné pozitívne zmeny v najbližšej budúcnosti. Bielorusko sa snaží demonstrovať svoju zvrchovanosť a nezávislú zahraničnú politiku, ale musí podriadiť svoje voľby k ruským prioritám. A jasný dôkaz tohto je vlastne to, ako sa hlasuje, pokiaľ ide o rezolúcie na úrovni OSN, pokiaľ ide o Ukrajinu. E, bieloruská vláda viac ako jedenkrát zdôraznila to, že podporuje Ukrajinu, pokiaľ ide o územie alebo teritorium uznané z medzinárodného práva, ale pokiaľ ide o hlasovanie, tak Bielorusko podporuje prístup Ruska. A tieto diskusie sme tu mali viac ako jedenkrát s našimi bieloruskými kolegami na expertnej úrovni, pokiaľ, aj pokiaľ ide o občianskú spoločnosť. A za každým tu bola tá reakcia, že nedá sa urobiť s tým nič, hovorme skôr o hospodárskych otázkach je nepravdepodobné, že Bielorusko by chcelo zmeniť svoje vzťahy s Ruskom a že by išla cestou k Európskej únie. Na druhej strane je to pravdepodobnosť, že Rusko môže posilňovať svoju pozíciu v Bielorusku že sa tu budú diverzifikovať partnery a spolupracovať s Európskou úniou aj s Čínou. Bielorusko akceptovalo členstvo v eh, hospodárskej únii Eurázie a vníma sa to ako alternatíva, pokiaľ ide integráciu k EÚ. Rusko bude vždy využívať svoj ekonomický, politický a bezpečnostný pákový efekt na to, aby bránilo nejakému západnému zvratu Bieloruska, aby zabezpečilo si aj elitu e, z tejto krajiny, tak bude takto postupovať. Vplyv ruská propaganda označuje Bielorusko ako niečo, čo pracuje do exkluzívnej zóny vplyvu Ruska a naznačuje Európskej únie, aby sme sa vzdali nejakých e, integračných snah a Bielorusko zasa obmedzuje svoje postupy, predovšetkým pokiaľ ide o nekonfrontačný prístup a keď hovorím o neokonfrontácii a pragmatizme, tak to znamená, že nesmieme porušovať, že sa nebudú porušovať ruské ambície v tomto tejto zóne. Z ukrajinského uhla pohľadu, vždy, keď je tento dialog na úrovni politických elít alebo na úrovni expertnej alebo občianskej spoločnosti, bieloruská strana sa obmedzuje teda vždy na pragmatickú hospodárskú spoluprácu a nič viac. Situácia sa líši, pokiaľ ide o Moldavsko a Ukrajinu. Vôľa voličov explicitná, ktorá, ktorí podporujú proeurópske elity v týchto krajinách, predovšetkým pokiaľ ide o rok 2009 a rok 2014 na Ukrajine, tak to nás voviedlo do situácie, kde sme podpísali asociačné dohody a tieto asociačné dohody zabezpečujú signifikantný pokrok, pokiaľ ide demokratizáciu a europeizáciu týchto krajín, ruka v ruke s hospodárskou reorientáciou, reorientáciou smerom k Európskej únie. Sú tu určité postranné efekty tejto reorientácie, pretože aj e, keď sa pozrieme na niektoré e, separatistické režimy, napríklad v Moldavsku, tak sú tu rôzne vplyvy aj opačné voči Európskej únii. A pokiaľ ide otvorený konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom od roku 2014, ako aj zmrazený konflikt s Moldavskom od roku 2002, toto obmedzuje určitú spoluprácu Takže doposiaľ v Moldavsku máme určité posuny, predovšetkým pokiaľ ide o proruský vektor a Máme tu teda špecifické, špecifické aspekty, ako napríklad proruského prezidenta a predsedu parlamentu. To znamená, ďalšie zmeny v Republike Moldavsko môžu e, sa objaví tento rok, keď Republika Moldavska e, bude čeliť vlastne novým parlamentným voľbám, prezidentským voľbám a možno tu teda nebude väčšina hlasov zabezpečená, možno sa teda posilní ešte to množstvo hlasov. Avšak, ako teda vlastne vidíte, tieto asociačné dohody to neznamená, že európska agenda, program je nezvratný, pokiaľ ide o Moldavsko, to sa týka teda aj Ukrajiny. Avšak predsa len ten pokrok, ktorý tieto krajiny zaznamenali, e, boli tu retorické vyjadrenia na úrovni proeurópskeho postupu. A pokiaľ ide o Moldavsko, vidíme, že tu bolo teda, išlo tu o prípad, pokiaľ ide o liberálno-demokratické strany, ktoré chceli E, ktoré získali podporu, ale potom tu boli viaceré škandály a toto teda nepriamo skompromitovalo tú myšlienku európskej integrácie ako takej. Okrem teda nákladných reforiem tu bolo aj sklamanie, pokiaľ ide o to, ako vníma Európsku úniu populácia. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o budúce voľby, tak e, tu sú určité výzvy. Eh, ruská hybridná agresia proti Moldavsku a Ukrajine by nemala byť podceňovaná. Rusko robí skutočne všetko preto, aby eh, zaplatila Ukrajina čo možno najviac za tento integračný proces. Ruská propaganda oslabuje tieto krajiny ako slabé a podkopáva tento európsky entuziasmus a takto aj integračné snahy. Ďalší faktor, ktorý musí byť zobratý do úvahy, je faktor globálnych trendov, ako napríklad budúcnosť liberálneho pori- svetového poriadku, multilateralizmus a budúcnosť Európskej únie a NATO hospodárskeho cyklu, dopadu na digitálnu revolúciu alebo geopolitických tektonických posunov. Toto všetko sú obavy, ktoré zdieľa Európa, Stredná Európa a krajiny východného partnerstva. A do konca februára spolu s ostatnými organizáciami, teda pripravíme možné scenáre, pokiaľ ide o naše partnerstvo do roku 2030. Apelujem na vás, aby ste tieto štúdie teda sledovali na to, aby sa zabezpečil ďalší pokrok v rámci demokratizácia, europeizácie krajín východného partnerstva, potrebujeme dodatočné snahy. Skúsenosť krajín Strednej Európy a Východnej Európy dokazuje, že táto kondicionalita spolu s explicitnými perspektívami prístupy môžu zrýchliť tieto reformy. Prispôsobenie sa na európske normy a úpravy môže jednoducho tieto rokovania pohnúť dopredu. Ja viem, že tu je teda malá chuť zo strany Európskej únie, pokiaľ ide prístupové rozhovory a ďalšie rozširovanie, ale predsa len mali by sme o tom hovoriť Mali by sme hovoriť o týchto otázkach a hľadať alternatívy, ak nie pokiaľ ide o integráciu, aspoň pokiaľ teda ide o sektorálnu integráciu. Berúc do úvahy, že tu je ruský prístup a hybridné metódy, pokiaľ ide o krajiny východného partnerstva, Európska únia musí zobrať do úvahy bezpečnostné obavy a investovať viac do teda hard bezpečnosti. Inak ten prospekt alebo vyhliadky krajín východného partnerstva, pokiaľ ide o bezpečnosť, budú na úrovni veľmi nízkej. A Práve naopak, pokiaľ ide o krajiny východného partnerstva, tieto môžu ísť do cestov nestability a to by bolo veľmi blízko k Európskej únii. Okrem teda tohto všetkého treba venovať väčšiu pozornosť, pokiaľ ide o posilňovanie eh, občianskej spoločnosti na úrovni životného prostredia. Občiansk- Občianská spoločnosť a mimovládne organizácie sú našimi partnermi, partnermi pre Európsku úniu, pretože európska integrácia je otázkou prežitia pre tieto organizácie a preto budú vždy podporovať túto európsku cestu a vlastne môžu byť takými prirodzenými spojencami Európskej únie. Toto isté sa týka aj pokiaľ ide o strategické oznámenia e, a komunikačné médiá. Moldavsko aj naďalej je zraniteľné, pokiaľ ide o dezinformácie zo strany Ruska, Máme tu výsledky štúdie e, dezinformácie, miery dezinformácie. To sa týka napríklad vyšegradských krajín, pobaltských krajín a krajín východného partnerstva. Zo všetkých týchto krajín Moldavsko je teda tým najslabším článkom tohto reťazca. Okrem teda tohto všetkého je tu ešte potreba, aby sme riešili otázky korupcie v celom regióne. Tak Moldavsko aj Ukrajina sú zraniteľné, pokiaľ ide o túto otázku. Dezinformácia, ruská propaganda je zacielená práve na tieto krajiny. A pokiaľ ide o tento región, Rusko využíva slabiny týchto krajín, e, rozsieva korupciu a na najvyššej úrovni s tými elitami. A to je skutočne niečo, čo je aktuálne, pokiaľ ide o Moldavsko a Ukrajinu. Takže tie kľúčové otázky, ktoré treba riešiť v tomto kontexte, ja si myslím, že sú otázky bezpečnosti, boja proti propagande, boja proti korupcii a pod, treba podporovať občianskú spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne aj ja vám za vaše stanovisko. Tie pripomienky a z vašej strany neboli veľmi optimistické, ale zdieľam teda vaše stanovisko, pokiaľ ide o závery ako by sme sa z tejto situácie mohli pohnúť ďalej. A teraz dostane slovo náš gruzinský kolega. Nech sa páči, pán Kakáči a pán profesor, máte 12 minút na to, aby ste odprezentovali vaše, vaše stanovisko. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Som skutočne poctený, že môžem byť medzi vami. Potom teda, ako sa vyjadril môj priateľ Sergej, budem sa snažiť zdôrazniť tie kľúčové otázky a budem sa sústrediť na ďalšie tri krajiny Arménsko, Gruzínsko a Azerbajdžan. Ale predtým ešte by som možno požiadal o možnosť spýtať sa otázku a spýtam sa teda otázku, adresujem ju tu aj e, hostom. Keď hovoríme o regióne, čo si pod tým predstavujeme? Pre nás sú tu určité zmeny, ktoré sme zažili v tomto regióne. Napríklad Južný Kaukaz bol regiónom, takýmto aj Európska únia k nemu pristupovala ako k regiónu v 90. rokoch, ale pokiaľ ide o vytvorenie e, východného partnerstva, tak teraz už nie je celkom jasné, či Južný Kaukaz je jedným regiónom alebo podregiónom, alebo ako by sme to vlastne mali nazývať. Je to nová východná Európa, alebo je to taká sivá, šedá zóna, ale ako to niektorí nazývajú, čo to teda konkrétne je. To znamená, budeme to musieť preskúmať aj v tomto kontexte. A samozrejme, keď už hovoríme o Južnom Kaukaze, zdá sa, že po tom, čo Gruzinsko predpodpísalo asociačnú dohodu a dokonca ešte aj predtým zdalo sa, že to je taký región, ktorý zlial. Keď hovorím o regióne, ktorý zlial, tak z politického hľadiska, pretože geografického a historického hľadiska je to jeden región. A ja si uvedomujem, prečo Európska únia v 90. rokoch trvala na to, aby sa ten región vytvoril. Ale teraz sa zdá, že tieto tri krajiny, o ktorých hovoríme, ako keby prijali úniu orientáciu v oblasti zahraničnej politiky a toto vlastne komplikuje tú situáciu, pokiaľ ide o náš prístup k regiónu ako takému. Zatiaľ čo Gruzinsko sa prispôsobilo západ, prozápadným tendenciám, tie ďalšie dve krajiny majú úplne iné politické trajektórie. Pokiaľ ide demokratické reformy, tieto tri krajiny majú iné smerovanie. Ako teda viete, po roku 2018 mali sme v Arménsku takisto zamiatovú revolúciu, sú tu nové demokratické reformy, nové vodcovstvo vlastne v podstate sa snaží snaží robiť určité reformy, ale máme tu určité problémy, pokiaľ ide o právny štát a takú nižšie úrovňovú korupciu. Potrebné sú základné zmeny, pokiaľ ide o politické správanie, pokiaľ ide o verejný diskurs. To sa trochu otvorilo napriek všetkým tým výzvam. Myslím si, že vo všeobecnosti je to veľká príležitosť pre Európsku úniu, pokiaľ ide o angažovanie sa a myslím si, že európske členské štáty by mali podporovať arménske reformy. Pokiaľ ide o Azerbajdžan, ako viete, pokiaľ ide o vzťahy Európskej únie a Azerbajdžanu, tieto ostali toxické. Pokiaľ ide o pomoc Európskej únie, táto sústredí na technickú, humanitárnu a hospodárskú spoluprácu. Azerbajdžan má menší záujem o Európsku úniu, pokiaľ ide o reformné procesy a má inštitucionálne prepojenia s Európskou úniou a treba povedať, že hlavný záujem Baku e, sa sústredí predovšetkým na otázku dobrej správy veci verejných v oblasti e, dopravy a infraštruktúry, čo je samozrejme pochopiteľné práve pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy. A pokiaľ ide o Gruzínsko, Gruzínsko je jedným z hlavných partnerov v oblasti demokratických reforiem Avšak sú tu určité výzvy, predovšetkým sú tu určité e, negatíva demokratické, pokiaľ ide o rok 2018 a 2019. Hovorím o prezidentských voľbách, hovorím o volebných reformách, o, o potláčanie protestov. Takisto sú tu problémy, ktoré súvisia s polarizáciou, a vmiešavania sa politiky do justície. Sú tu asymetrické finančné a administratívne zdroje a takisto vplyv, e, pokiaľ ide o najväčšie médiá a televíziu. To je veľký problém, pokiaľ ide o Gruzinsko. A čo je najdôležitejšie, Gruzinsko má e, určitý veľký test pred sebou, pretože budú tu voľby v roku 2020. O pár týždňov takisto budeme mať voľby aj v Azerbajdžane, avšak nesmieme vyčkávať a očakávať veľké veci. Myslím si, že Európska únia by sa mala sústrediť na to, že čo sa teda udeje e, po voľbách v Azerbajdžane. A pokiaľ ide o hospodárstvo a rozvoj a obchod, tieto tri krajiny si podľa môjho názoru snažia vybudovať vzťahy na inej úrovni s Európskou úniou tak ako v Európskej únii viete, e, sú tu partnerstvá, ktoré nazývame SEPA. Tieto sú v platnosti od roku 2018, ale to sa netýka DCFTA. A máme tu určitý ruský vplyv, ktorý brhatí tomu vplyvu spolupráce s Európskou úniou. Avšak to zatiaľ neovplyvnilo obchod s Arménskom, medzi Európskou úniou a, a, a Arménskom. A ja si myslím, že pokiaľ ide o Azerbajdžan, e, tie zmluvné vzťahy stále vychádzajú z dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a partnerstvom, hoci teda Európska únia aj naďalej zostáva najväčším partnerom, pokiaľ ide o oblasť energetiky. Momentálne e, zabezpečujeme zhru, Azerbajdžan zabezpečuje 5 potreby plynu v Európskej únii, ale predsa len treba sa pozerať na to, ako sa bude situácia vyvíjať. Pokiaľ ide o Gruzinsko, ako viete, Gruzinsko má teda DCFTA. Od platnosti od roku 2014 implementácia DCFTA prebieha. Je to veľmi bolestivý proces a je to veľmi nákladné, pokiaľ ide o Gruzinsko. Máme tu určitý pozitívny vplyv situácie, ale sú tu výzvy pred nami práve pokiaľ ide o otázku príjmania európskych štandardov a jedna z ďalších vecí, ktorá je takisto dôležitá, bohužiaľ, mali sme tu pokus oboch strán, pokiaľ ide o rok 2018 a štatistiky z tohto roku, Európska únia nie je gruzinským hlavným partnerom. Eh, pokiaľ ide o CIS, to je hlavný partner, pokiaľ ide o túto krajinu. Takže treba si uvedomiť, že je tu stále veľká možnosť spolupráci a treba sa pozerať na to, ako by sa dal táto možnosť a potenciál využiť viac. Pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu, pokiaľ ide o otázku stability a bezpečnosti, treba povedať, že tu máme konflikt, pokiaľ ide o Náhorný Karabach medzi Azerbajdžanom a Arménskom a tá regionálna stabilita je podkopávaná práve týmto konfliktom medzi Arménskom a Azerbajdžanom a taká Pole pôsobnosti je trochu obmedzené, samozrejme je to aj OSCI zaangažované, to podporuje aj Európska únia. A pokiaľ ide o náš záujem e, o Azerbajdžan, my teda e, vnímame Azerbajdžan ako pas, pasívneho partnera v tejto oblasti, ale pokiaľ ide o Rusko, Rusko manipuluje tak arménskú spoločnosť, ako aj azerbajdžanskú spoločnosť. Obom stranám predáva zbraň a v podstate tá otázka bezpečnosti sa týmto iba zhoršuje. A pokiaľ ide o situáciu v Gruzínsku, bezpečnostná otázka Gruzínska, tá je podkopávaná práve pokiaľ ide o problém týkajúci sa hraníc. Pokiaľ ide aj okupáciu Abcházska a Južného Osecka, a uvidíme, ako sa bude situácia v najbližších rokoch vyvíjať hoci tu je teda bezpečnostná dilema týkajúca sa Gruzínska, pokiaľ ide o Rusko, gruzinsko predsa len sa snaží mať úzke bezpečnostné prepojenia s Európskou úniou. Máme tu takisto misie, z OSN, to je veľmi dôležité pre regionálnu stabilitu a takisto Gruzinsko je aktívnym členom operácií CSTP vo viacerých regiónoch a Gruzinsko má takisto svoje jednotky a misie sú tam aj z Európskej únie. Myslím si, že tá najväčšia výzva, ktorú tu máme, to sa týka otázky demokracie a pokiaľ ide o tú otázku odporúčaní, ja si myslím, že Európska únia by mala ďalej podporovať demokratizáciu, proces demokratizácie. Myslím, že sa to hlavne teda týka Gruzínska a Arménska Budúci rok je teda kritický, pokiaľ ide o demokratickú transformáciu a ďalší rozvoj v Gruzínsku. Bohužiaľ, tie negatíva sa môžu objaviť, situácia sa môže zmeniť smerom dozadu, práve pokiaľ ide o Gruzinsko. A toto otvára možnosti pre ďalších neliberálnych aktérov ako Čína, Rusko, Turecko, na to, aby ďalej manipulovali situáciu v rámci tohto regiónu. A pokiaľ ide o hospodársky rozvoj, Európska únia musí posilniť ekonomické a strategické zaangažovanie, pokiaľ ide o infraštruktúrne podporu projekty a treba pomôcť Gruzinsku, pokiaľ ide o implementáciu určitých častí e, DCFT a predovšetkým pokiaľ ide o štandardy, pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu a stabilitu, Myslím si, že zaangažovanosť Európskej únie je veľmi produktívna, ale musíme ju posilniť, aby sme zabezpečili dlhodobý mier. Možno je najvyšší čas, aby sme sa zamysleli nad iniciatívami, pokiaľ ide o možno začatie nejakého paktu stability, ktorý by sa týkal regiónu Južného Kaukazu. Samozrejme, to už je téma na ďalšiu diskusiu, ale mohol by to byť jeden z tých podrobnejšie prediskutovaných námetov. Takisto treba zachovať regionálny prístup. Iniciatíva by mala byť viac prispôsobená konkrétnym podmienkam. Netreba marginalizovať eh, krajiny eh, napríklad novým vedením Európskeho parlamentu. A treba posilniť regionálnu identitu eh, východného partnerstva. Dôležité je aj mať novú cestovnú mapu. Čo sa týka regionálnych iniciatív v Južnom Kaukaze, Možno by sme to mali mať viac na bilaterálnej úrovni, zahrnúť tam inštitúcie, občianskú spoločnosť, firmy, vládu. Spoločne by to mohlo byť efektívnejšie. Takisto EÚ by mala využiť existujúce páky na posilnenie reforiem demokracie, právneho štátu, najmä v Gruzínsku, a mali by tam byť e, stimuly na podporu aj občianskej spoločnosti lokálne. Prečo je dôležitá stabilita? EÚ by mala e, budovať partnerstvo na spoločných hodnotách a demokratických reformách. To teraz v regióne potrebujeme. A takisto dôležité je ďalej investovať do demokratizácie a stabilizácie širšieho regiónu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán profesor, za vaše stanovisko k situácii v týchto troch krajinách a aj za vaše návrhy, ako situáciu zlepšiť. A teraz na 12 minút dostane slovo pani Sári. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi veľkým potešením, že tu dnes môžem vystúpiť. Chcela by som poďakovať aj predrečníkom za to, že načrtli súčasnú situáciu a niektoré hlavné výzvy dnes v regióne. Mojou dnešnou úlohou je pokúsiť sa pozrieť vpred čo by sa malo urobiť, ako by sa mal prispôsobiť rámec východného partnerstva, aby dokázal zareagovať na pretrvávajúce ako aj nové výzvy, aby dokázal kapitalizovať a vyťažiť z príležitostí. Moja prezentácia vychádza z analýzy, ktorú sme urobili s kolegom Stanislavom Sekierom minulý rok. A na základe toho by som chcela navrhnúť tri hlavné smery prispôsobenia východného partnerstva, e, teda na celého rámca na ďalšie 10 ročie. Kopie tej analýzy sú aj po mojej pravici k dispozícii. Prvý, prvá takáto cesta vpred je akási aktualizácia zmýšľania o tomto partnerstve. Ten región už nie je taký, ako bol pred desiatimi rokmi. Je to veľmi e, dynamický a policentrický región. Treba tiež e, upustiť od vnímania e, týchto štátov ako akýchsi cieľových štátov, alebo teda ten rámec východného partnerstva ako nejaký charitatívny projekt. V priebehu rokov mnohé z týchto štátov sa vyvinuli na reálnych partnerov, ktorí zásadne prispievajú k spoločnej agende a je dobré mať na pamäti, že východné partnerstvo je prínosné aj pre ekonomiky členských štátov EÚ. Ponúka to príležitosti firmám v EÚ, zvyšuje politické renome EÚ a posilňuje bezpečnosť EÚ. Myslím si, že všetky, všetko to treba našim občanom, e, našim vlastným občanom EÚ lepšie odkomunikovať. Niekedy sme akoby e, uväznení v minulosti, pokiaľ ide o naše vnímanie a zmýšľanie. Druhá vec, e, Čína, Turecko a štáty Perského zálivu zásadne posilnili svoj profil v týchto štátoch východného partnerstva v posledných rokoch. Čiže EÚ nemôže zohľadňovať iba úlohu Rúska v tomto regióne, musí zohľadniť aj ďalšie e, veľmoci v tomto regióne. Niekedy hodnoty a pracovné metódy tretich aktérov nie celkom e, zodpovedajú hodnotám a spôsobom práce EÚ, ale posilnená obchodná výmena s tretimi e, štátmi posilňujú odolnosť štátov východného partnerstva a to je samozrejme aj našim cieľom. Myslím si, že existujú možnosti, ako vybudovať silnejšie partnerstva s teda štátmi v regióne, ktoré majú podobné názory a s niektorými inštitúciami je tu veľký priestor na lepšiu spoluprácu a na koordináciu našich politík. Jedným z dobrých príkladov sú napríklad stretnutia veľvyslancov krajín G7 na Ukrajine. Možno by niečo podobné stálo za úvahu aj v iných e, štátoch východného partnerstva. Tretia vec, takisto rastú prepojenia medzi východným a južným susedstvom. Nemyslím si, že by sme mali naše politiky susedstva vnímať nejako exkluzívne. Nie je to e, suma z negatí- hra s negatívnym účtom. 360 stupňový pohľad je potrebný, tak ako aj integrovaná stratégia, aby sme sa vysporiadali s nadchádzajúcimi výzvami, ktoré prichádzajú tak e, z juho ako aj východu. Do podrobností môžeme preniesť, prejsť neskôr. Chcela by som teraz prejsť e, k tomu ďalšiemu smerovaniu, kde musíme aktualizovať našu politiku. Potrebujeme zlepšiť stratégie na podporu transformácie a reforiem v krajinách východného susedstva. Myslím si, že je potrebná kombinácia stimulov a prísnej kondicionality, avšak najmä potrebujeme optimalizovať a prispôsobiť naše stratégie, aby sme sa zacielili na konkrétne prekážky v každom prípade, aby sme mohli konať veľmi agilne a flexibilne. Dosiahneme tak väčší zásah v budúcnosti. Niekedy napríklad politické elity akoby váhali a v týchto prípadoch by sme mali uplatniť inteligentnú kondicionalitu, napríklad presmerovanie fondov aktérom občianskej spoločnosti alebo iným eh, kruhom v krajine. Moldavsko je takým prípadom, kde sme už veľmi úspešne experimentovali s týmto prístupom. Niekedy je však eh, Niekedy však váhajú trošku iné skupiny, so zmenou a trošku podozrievajú agendu EÚ. A v tomto prípade by sme sa naozaj mali na nich obrátiť, mali by sme sa pokúsiť ich presvedčiť. Myslím si, že vo všeobecnosti EÚ by mala rozšíriť spektrum svojich partnerov v krajinách východného partnerstva. Občianská spoločnosť je výborným spojencom a naďalej bude e, výborným spojencom, ale mali by sme sa pozrieť aj trošku ďalej. Potrebujeme proaktívnejšie prepojenia na iné skupiny, ktoré môžu podporiť integráciu EÚ, napríklad mládež, diaspory, firemné e, komunity a tak ďalej. Možno by stálo za podrobnejšiu úvahu, aký má e, sociálny dopad e, táto politika na východe. Ak e, sú tam iba výťazí aj porazení, e, v dôsledku tejto politiky, tak ani ekonomický rast nezvýši stabilitu tohto regiónu alebo nezvýši spokojnosť obyvateľov regiónu. Mali by sme sa zamyslieť nad novými stimulmi, ktoré by priamo prospeli bežným ľuďom, väčšinom, väčšine ľudí, ktorí nepatria k tej malej, urbánnej, vzdelanej menšine v týchto krajinách. Ďalej, nedostatočný pokrok môže súvisieť s nedostatkom vedomostí, know-how a konektivity a infraštruktúrnych prepojení. Na riešenie týchto tém potrebuje EÚ lepšiu komunikačnú stratégiu, silnejšie prepojenie s firemnými kruhmi a je potrebné investovať do konektivity a projektov infraštruktúry v regióne. Komunikačná stratégia musí byť prispôsobená kybernetickej dobe. Potrebujeme expertov. E, v delegáciách EÚ na východe potrebujeme jednoduché a prístupné odkazy posolstva o tom, čo robí EÚ v týchto krajinách a ako je to prospešné pre ľudí. Ďalej Musíme podporiť lokálne firmy, aby naozaj využívali a ťažili z posilneného obchodného vzťahu napríklad v Gruzínsku. Ako sa oni dostanú efektívnejšie na európske trhy, ako si nájdu v EÚ firemných partnerov, ako zvyšia svoju konkurencieschopnosť, ako splnia štandardy EÚ. Myslím si, že eh, asociované štáty by sa tiež mohli prijať, pridať k niektorým programom EÚ a agentúram. A mali by sme urobiť kroky na to, aby sme ich eh, užšie zapojili, aby neskôr sa mohli stať súčasťou obchodného a bankového trhu EÚ. Čo sa týka infraštruktúry, je možné, že obchod z EÚ rastie, ale regionálna infraštruktúra ledva dokáže udržať takúto úroveň interakcie. Musíme rozvieť infraštruktúru v krajinách východného partnerstva a zapojiť ju na infraštruktúru EÚ. To je skutočne kľúčovou úlohou na nadchádzajúce 10 ročie. A tretia hlavná cesta k zmene je že musíme uznať aj bezpečnostnú e, bezpečnostné vzájomné prepojenie medzi EÚ a krajinami východného partnerstva. Táto bezpečnostná spolupráca ako by slúžila iba východným partnerom. Pred desiatimi rokmi napríklad bolo veľmi bežné vychádzať z toho, že ruské donúcovacie nástroje sú zamerané iba na východných susedov. Avšak to, čo sa udialo na východe, sa neskôr udialo aj na západe. Dezinformačné kampanie, kybernetické útoky, trolovanie, už čokoľvek si človek spomenie. Hybridné bezpečnostné výzvy sú naozaj e, témou, kde by mohli a mali tieto štáty východného partnerstva a EÚ je spolupracovať. Takisto si myslím, že je potrebná posilnená spolupráca v kybernetickej bezpečnosti a v iniciatívach na boj proti praniu špinavých peňazí. Ehm, mohlo, mohla by to byť naozaj viacúrovňová hĺbková spolupráca. Napríklad budúca potenciálna spolupráca by mohli byť spoločné kybernetické cvičenia alebo kybernetický dialog s tromi asociovanými krajinami. EÚ má momentálne kybernetický dialog s Brazíliou, ale nemá ho smerom na východ. Takže si myslím, že to je veľký nedostatok. Je nevyhnutné, aby EÚ konala skôr preventívne, než potom post factum riešila bezpečnostné hrozby s podstatne väčšími ekonomickými a bezpečnostnými nákladmi. A posledná vec je, že korupciu tiež treba vnímať nielen ako tému súvisiacu s ekonomikou a zriadením veci verejných, ale je to takisto zásadná bezpečnostná otázka. Korupcia umožňuje a stimuluje hybridné hrozby. Boj proti korupcii je e, nedeliteľnou súčasťou bezpečnostného prístupu, ktorý prioritizuje posilnenie odolnosti na východe. Taká, takýto Postfaktický rozmer boja proti korupcie by mal byť súčasťou inovatívnych preventívnych stratégií. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Sari, za, vaše, za váš prínos e, k, tomuto, e, k tejto úvahe o budúcnosti východného partnerstva. Dúfajme, že to teda pretrvá. a povedia aj k členstvu týchto uh, krajín v EÚ. Takže teraz si vypočujeme zásobcu z Vilniusu, pána Klaudiusa Manioka sa nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážené eh, poslankyne poslanci, dámy a páni. Áno, priebehu viac než 10-ročnej eh, existencie východné partnerstvo sa ukázalo byť kľúčovým prostriedkom na zapájanie východných partnerov. Títo partneri sa priblížili k EÚ po rozšírení a pokiaľ ide o úroveň e, angažovanosti a vzájomnej prepojenosti, ktorá tu bola dosiahnutá, je východné partnerstvo bez pochyby úspešné. Avšak počas týchto desiatich rokov projekt ukázal aj svoje vlastné obmedzenia a dilemy. Väčšina týchto obmedzení zohľadňuje alebo reflektuje obmedzenia vlastnej EÚ. Najprv sa teda pozrime na ciele politík Európskeho, e, východného partnerstva. Je to propagovanie európskych hodnôt, demokracie, ľudských práv, právneho štátu, europeizácia východného partnerstva, pokiaľ o pravidlá štandardy, alebo je to zvrchovanosť, stabilita a hospodársky rozvoj v e, susedstve. A ako je to prepojené na ciele a e, potreby e, susedov EÚ. Najzrejmejšou cestou vpred je väčšia zhoda medzi EÚ a záujmami partnerstva. Avšak e, nie je to až také priamočiaré, keďže tie záujmy a potreby by mohli byť rozporuplné. E, to, čo EÚ susedstvo potrebuje najviac a EÚ to nevie dodať, je bezpečnosť. To je e, zďaleka najzáväznejšie, najzávažnejšie obmedzenie politiky východného partnerstva. E, riešilo sa to síce napríklad prostredníctvom misií o právnom štáte, ale to nestačí. Východné partnerstvo prešlo viacerými fázmi prispôsobenia, Začalo to ako e, jednotná platforma politík zameraná na transformáciu východných členov prostredníctvom aproximácie z EÚ, ale na základe takejto šablóny rozšírenia to nebol e, dostatočný stimul e, členstvo EÚ. Kontext e, týchto postsovetských republik nebol dostatočne zohľadnený. Politika sa rozvíjala, znižili sa ambície, zavedlo sa tam viac vzájomnosti a diferenciácie medzi susedmi. Tieto posledné dva trendy sú vítané a dalo by sa v nich pokračovať. nedá sa to povedať o ambícii, musí byť realistická a znamená to, že musí zohľadniť obmedzenia a zdroje EÚ. Ale je potrebná vyššia ambícia na základe e, vzájomne zhodných zdrojov. Je to teda perspektíva členstva pre niektorých východných partnerov. Nemalo by to byť vylúčené, ale ne, nemôže to zaručiť úspešnú a dlhodobú transformáciu nie je to dostatočná podmienka. Veľmi dobre sa to ukazuje na Západnom Balkáne. Príliš veľké zameranie na otázku členstva je kontraproduktívne a mali by sme riešiť otázku správnych nástrojov a zdrojov namiesto toho. Čo sa týka diferenciácie, momentálne máme aspoň dve skupiny krajín, a vlastne ešte viac. A rôzne súbory cieľov a nástrojov východného partnerstva. Jedna skupina sú asociované krajiny východného partnerstva, ktoré sú nasmerované do EÚ a mm, naviazané na EÚ e, s prostredníctvom veľmi komplexnej a ambicioznej dohody stretenými, stretými krajinami a EÚ a m, mm, takisto je bezvizový a, styk. Tam patrí Ukrajina, Moldavsko a Gruzinsko. Druhá skupina krajín e, nemá asociačné dohody, to je Arménsko, Azerbajčan a Bielorusko. Arménsko síce má dohodu, ktorá sa veľmi približuje asociácii, čiže dalo by sa považovať, ako by e, patrilo niekde medzi tieto dve skupiny. V prvej skupine samozrejme e, sa Ukrajina vyníma svojou veľkosťou, významom a súčasnou úrovňou angažovanosti EÚ. Je to jediná krajina spomedzi týchto šiestich, kde EÚ e, začala e, budovať e, nejaký spoločný projekt, ktorý ide ďaleko nad rámec cieľov zvrchovanosti, stability a europeizácie. Pozrime sa teda na tieto krajiny alebo skupiny či krajiny a rámce EÚ trošku oddelenie. Začneme dvomi krajinami, ktoré boli najskeptickejšie, e, keď videli tú pôvodnú ponuku EÚ, a to je Bielorusko a Azerbajdžan. Tieto krajiny majú záujem posilniť úroveň vzájomného prepojenia z EÚ. V niektorých oblastiach je to už veľmi vysoké, napríklad v prípade Azerbajdžanu je to energetika. A teda celkom pozitívne sa stávali k tej iniciatíve e, výstupov 2020 Hlavným e, cieľom je, e, hlavným zájmom je zvrchovanosť a stabilita a EÚ je potrebná ako protiváha vplyvu Ruska a ďalších medzinárodných aktérov, ako je Čína, Turecko a ďalšie. Ale nepriateľsky sa stávajú k propagácii európskych hodnôt, najmä pokiaľ ide o demokraciu a ľudské práva. Takže EÚ sa ocitá pred dilemou, či sa teda pustiť do ďalšieho selektívneho zapájania s cieľom e, posledniť zvrchovanosť za stabilitu, alebo propagovať e, hodnoty EÚ, demokraciu a ľudské práva s tým rizikom, že stratí akýkoľvek vplyv. Čo sa týka asociácie, začnime e, pripomenutím, že asociačná dohoda je e, jednou, ak nie najkomplexnejšou e, dohodou e, uzavretou medzi EÚ a týmito tromi krajinami. Sú to veľmi ambiciozne dohody, pokiaľ ide o harmonizáciu či aproximáciu práva. Tieto tri asociované krajiny sa zaviazali, že príjmu zásadnú časť pravidiel EÚ, ale sú tu dva zásadné problémy, ktoré s tou asociáciou súvisia. Jedna sa týka vlastne eh, štruktúry, druhá kapacity. Rozsah a hĺbka reforiem, ktorú, eh, ktorá je vyžadovaná od asociovaných krajín, eh, nekonvenuje so súčasnou úrovňou socioekonomického vývoja. EÚ očakáva, e, že asociačné dohody budú slúžiť ako akási šablona modernizácie Gruzinska, Moldavska a Ukrajiny. Relevantnosť e, aký e, pre komunité, pre ich potreby je spochybniteľná. Po druhé, týmto krajinám chýba kapacita na zvládnutie vôbec tých pravidel, ktoré by mohli byť pre ich rozvoj prínosné. Okrem toho EÚ chýbajú zdroje a kapacita poskytnúť e, podporu. A odporúčania sa opierajú o e, nedávny projekt Horizont EU Strat a takisto moje vlastné skúsenosti. Poprvé je treba prešetriť vyšetriť, ako sa skutočne implementujú asociačné dohody. Ja si myslím, že sa to málo monitoruje, málo sa sleduje, čo sa reálne deje v týchto štátoch, či tieto pravidlá sa uplatňujú, či fungujú. Väčšina aký e, nepatrí do priorít e, týchto vlád a samozrejme oprávnené, pretože tieto štáty majú naliehavejšie problémy, napríklad Ukrajina musí sa starať o obnovu svojho štátu, musí sa starať o ekonomický rozvoj, o bezpečnosť. EÚ e, zatiaľ takéto niečo riešila iba na Ukrajine tento problém, v iných štátoch nie. No a môj výskum ukazuje aj takisto, že implementácia európskeho aky v mnohých oblastiach je nedostatočná, ale lepšia, ako sme očakávali. A dôvodom je, že neformálne prebieha adaptácia asociačných dohôd. E, rozsahy záväzkov, e, ktoré boli pôvodne prijaté, sa obmedzujú a Európska únia s tým ticho e, súhlasí, močí. Ale je to dobrá vec, lebo sa tým odľahčujú asociované štáty. Je to menšie bremeno pre nich, ale zároveň tento proces je dosť svojvoľný. Takže to znamená neistotu do budúcnosti pre podniky napríklad, pre investorov, pre občianskú spoločnosť. Náš výskum takisto ukazuje, že aký EÚ môže pomáhať občianskej spoločnosti, napríklad ekologickým združeniam, ale zároveň e, implementácia je nedostatočná, iba čiastočná a to kvôli tomu, že administratíva je slabá v týchto štátoch a že sú tam aj určité záujmy. E, dva faktory sa navzájom posilňujú, napríklad v prípade energetických regulátorov. Podmienenosť, ktorú stanovuje Európska únia, funguje iba pri niektorých reformách, ktoré sa priamo týkajú existenciálnych záujmov krajiny, napríklad reforma plynu, plynového sektora na Ukrajine. Implementácia európskych pravidiel bude zložitejšia eh, v budúcnosti a preto je pravdepodobné, že implementácia pravidel EÚ a takisto aj kondicionalita eh, ostanú len deklaratórnymi princípmi. Je to riziko, ktoré musíme riešiť už teraz. Takže eh, prvé odporúčanie sa týka bezpečnostného deficitu Ehm, to by sa malo riešiť všetkými dostupnými prostriedkami. Ale chcem sa venovať viac asociácií alebo pridruženiu. Je treba pokračovať eh, v politike eh, vzájomnej interdependencie s tými mm, neasociovanými štátmi. Eh, malo by sa to robiť zo strategických aj geopolitických dôvodov. Je tu potreba prioritizovať budovanie štátu a rozvojové ciele asociovaných štátov a to cez podporu priamých zahraničných investícií o, v prvom rade. Transpozícia a implementácia pravidiel Európskej únie je samozrejme aj finančne náročná a vyžaduje si teraz oveľa silnejší ekonomický základ. Európska únia by mohla poskytnúť ekonomickú podporu, ekonomické rácio tým, že sa vytvorí spoločný hospodársky priestor, že sa otvorí sektor služieb týmto štátom. E, to by mohlo e, zahrňať Západný Balkán a tri asociované štáty. Ehm, to by bol dobrý cieľ. Vďaka tomu by e, asociovanie mohlo fungovať aj ekonomickým spôsobom. Vytvoril by sa nejaký ekonomický základ. No a aby sme ďalej umožnili uplatňovanie pravidel EÚ, Európska únia by mohla vytvoriť e, formálnejší a systematickejší rámec e, adaptácie asociačných dohôd. Ďakujem veľmi pekne za vaše stanoviská a prezentácie. Ako som slúbil na začiatku diskusie, e, aby sme mohli lepšie rozdiskutovať expertné príspevky, prizvali sme aj pani Eichhorst a pani Maternovú. Poprosím pani Eichhorst, aby sa vyjadrila. Má 10 minút. Ďakujem. Dámy a páni, ďakujem všetkým rečníkom. Som veľmi rada, že som tu s vami a veľmi sa mi páčili prezentácie. Prišla som trošku neskôr, za to sa ospravedlňujem, ale je to veľmi užitočné si vypočuť takéto príspevky a takisto odporúčania, ktoré sa vzťahujú na mňa aj na Katarínu. Som veľmi rada, že Katarína takisto dnes prišla. E, veľmi e, veľa sa zamýšľame nad týmito otázkami a to je dobré, to je zdravé. E, je dobré si vypočuť nápady panela. A mne sa totiž veľmi páči napríklad to, čo prednášala pani Sári, tá, tá, to mentálne skúmanie sledovať to neustále, ako sa to mení, tá situácia, ten svet. Mám štyri pripomienky a dúfam, že sa vyjadrím e, v rámci môjho rečníckého času. Ešte raz ďakujem za e, toto verejné vypočutie. Máme tu desiate výročie východného partnerstva. Ako ste povedali, veľa sa udialo za tých posledných 10 rokov. Môžeme konštatovať, že jednoznačne nastal pokrok a e, pociťujeme to na všetkých úrovniach východného partnerstva. Naše vzťahy sú dynamické ako nikdy predtým. Ja patrím k tým, ktorí sa domnievajú, že by sme mali pracovať ešte oveľa dynamickejšie aj na diplomatickej úrovni. Európska zahraničná služba pracuje takto týmto smerom a aj vysoký zástupca, pán Borel, už viackrát povedal v Európskom parlamente, že našim, našou prioritou bude e, východné partnerstvo. A zdôraznil, ako nám veľmi záleží na práci na týchto všetkých šiestich úrovniach. E, spomenuli ste aj dohody, ktoré doteraz boli podpísané a takisto si uvedomujeme, čo ešte treba urobiť. Musíme ale splniť tie pôvodné sľuby. Vytvorili sme už podmienky na urýchlenie ekonomickej integrácie aj politickej asociácie. To sa nám podarilo. No a ešte jedna úvaha v reakcii na pani Sári. Áno, všetko, čo ste spomenuli, e, zohľadníme, keď budeme pripravovať najbližší summit, ale potom je tu ešte politický prvok, alebo ten politický vstup, tá politická práca na rôznych úrovniach naši e, vedúci delegácií v hlavných mestách konajú inak ako pred desiatimi rokmi. Pracujú na všetkých úrovniach, aj na politickej. To je veľmi významné si uvedomiť. A robia to v spolupráci s členskými štátmi. A e, to máme aj vďaka Lisabonskej zmluve. E, zažili sme niekoľko politických kríz s týmito partnermi a tam bolo vidieť, že sme spolupracovali, aj politicky, aj prakticky. A podarilo sa nám deeskalovať často situáciu, predkladali sme veľmi užitočné návrhy, veľmi konštruktívne návrhy. Katarína veľmi dobre pozná, aké rôzne nástroje máme k dispozícii, ale musíme ich využívať ešte viac a ešte intenzívnejšie jednoznačne teda konštatujeme, opakujem, že sme oveľa aktívnejší ako kedysi. Máme rámec, no, ktorý sme potrebovali a teraz ho máme a je veľmi užitočný. Máme e, silný, stabilný rámec pre spoluprácu so všetkými šiestimi partnermi a videli sme, že to pomáha aj občanom. A to vždy e, vysoký zástupca zdôrazňuje pri každej príležitosti. Vidíme teda už konkrétne hmatateľné výsledky. V posledných šiestich mesiacoch prebiehali konzultácia, štrukturovaný dialog a získali sme naozaj e, obrovský príspevok aj od e, rôznych aktérov, od vás, od občianskej spoločnosti. No a všetko teraz sa snažíme spracovať, aby sa to premietlo do prípravy samitu, ktorý sa má konať v júni. Tento prístup z dola náhor a tento princíp účasti, participácie e, je veľmi dôležitý. Vyhodnotiť túto politiku samozrejme v konečnom dôsledku musia vyhodnotiť tí ľudia v regiónoch, ale z nášho pohľadu, z pohľadu našej práce, e, môžeme povedať, že sme urobili veľký pokrok. E, agenda pre obdobie po roku 2020 obsahuje už všetko, všetky prvky. Sú tam možno určité citlivé body s každým členským štátom. Ehm, je to trošku odlišné, ale celá 27. nás musí podporiť. Ja vždy vyzývam aj na spoluprácu s národnými poslancami, aby tá príprava bola dôkladná, aj rada, aby sa zapájala, lebo to nám veľmi pomáha. No a rada pred samitom samozrejme bude musieť sa pozrieť na tieto citlivé body. E, vy ste tu spomenuli inkluzívnosť, diferencovaný prístup, to sú všetko dôležité slova, ale e, ešte jeden prvok, pokiaľ ide o prehlbovanie sektorovej spolupráce. Musíme samozrejme poznať dobre nové priority tejto komisie, to musíme ešte pridať k agende a to je veľmi dôležité tý príspevok, digitalizácia, klíma, to sú nové priority, ktoré už poznáme a treba to tam pridať, ale to bude veľmi zrušujúca práca e, so všetkými šiestimi partnermi. Ďakujem ešte raz za pozvanie a odovzdám slovo ďalej. Ďakujem a teraz sa vyjadri pani Maternová. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem Angelíne za milé slova a Vážení poslanci, vážené poslankyne, dovolte mi povedať na úvod, že e, táto diskusia je veľmi vítaná. E, ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili. Na veľmi pe- sa mi najmä e, páčil prístup pána Maniokasa. Zdieľam mnohé jeho názory. K tomu sa ešte dostanem. Takže aká je naša východisková pozícia? Východné partnerstvo začalo po e, agresii e, v Gruzínsku v roku 2009. Politický kontext vtedy bol veľmi odlišný od dnešného. Prebehlo 10 rokov a e, pripravujeme sa na ďalšie 10 ročie. Politický kontext bude možno ešte zložitejší prepisujú sa politické, mocenské vektory vo svete a to je práve dôvod, prečo mnohým tak záleží na pokračovaní východného partnerstva. E, myslím si, že východného partnerstvo naozaj veľa ponúka, ako povedala aj Angelina. Takže ešte raz sa pozrime na východiskovú pozíciu a porovnajme to s tým, čo sme dosiahli. Nebudem eh, hovoriť teraz o projektoch jednotlivých napríklad. Chcem iba eh, povedať štyri veci. Máme troch asociovaných členov, ktorí zvládajú samozrejme veľké problémy a výzvy, ale spája ich to, že majú vzťah s Európskou úniou. Ehm, sú napojené na Európsku úniu veľmi zložitými dohodami. Áno, tie dohody sú veľmi komplexné, ako tu zaznelo. Niektorí komentátori povedali, že to sú skôr také nejaké súbory osvedčených postupov pre tie štáty. A áno, do určitej miery je to tak. E, tá dohoda nebola e, šita na mieru danému štátu v tej dobe na 100%, ale tieto veci sa udiali v rôznych kontextoch. Tie dohody boli vnímané tak, že to je aká, akási predizba uh, integrácii, vstup, uh, vstupné dvere k integrácii. Čiže táto dohoda mala akoby doviesť tú krajinu do Európy postupne. Tie dohody by sme mohli uh, prirovnať k žiadosti o kreditnú kartu. Keď vyplňate takúto kartu, vždy tam máte dole niečo napísané drobným písmom, čo si neprečítate. E, čiže veľa detajlov sa tam naozaj stratilo, ale e, teraz po desiatich rokoch konštatujeme, že sme e, našli spôsoby, ako kompenzovať tú zložitosť, tú komplexnosť. Uvediem tri konkrétne, štyri konkrétne príklady prípade Ukrajiny sa nám to podarilo aj inštitucionálne. Poprvé, vynaložili sme veľa námahy, najmä v posledných 5 rokoch, a snažili sme sa presmerovať podporu z projektov do podpory e, obsiahlých reformných programov v týchto štátoch. Je to systematickejšie v asociovaných štátoch, samozrejme, Čím menej pomoci máme, čím menej angažovanosti tam je, tak tým, tým nižšia je tá úroveň. Ale aj v Gruzinsku, aj v Azerbajdžane a Bielorusku riešime reformy. S Azerbajdžanom tam máme diferenciáciu ekonomiky, v Bielorusku pracujeme e, na e, prvých krokoch e, reformovania podnikového systému. Pracujeme na systémových zmenách v štátoch. No a s Gruzinskom a s Ukrajinou máme reformné ambície. Podporujeme tam veľké reformné ambície. Motorom je aký. Pán Maniokas hovoril, že to nie sú vždy najrelevantnejšie záležitosti pre krajinu, ale my sa snažíme to pretransformovať na, na tie ťažiskové témy pre štáty reforma verejnej správy, energetická účinnosť, decentralizácia a tak ďalej. Teda odkláňame pozornosť od projektov a snažíme sa všetko presmerovať do toho, aby sa robili tie zásadné reformy. No a druhá vec, druhý príklad, náš vzťah e, s občianskou spoločnosťou, s think tankmi, s poskytovateľmi služieb. Podporujeme e, motory reforiem v týchto štátoch. Opakujem, meníme pravidlá, presmerovávame našu podporu a naše byrokratické svaly sa snažíme dať do služieb eh, všetkých a nepracujeme iba v hlavných mestách, ideme mimo hlavných miest, ideme za lokálnymi aktérmi. Tretí príklad. Investovali sme z eh, aj s komisiou, s podporou komisie, obrovské množstvo zdrojov do toho, aby medzinárodná finančná komunita stála na našej strane, aby nám pomáhali medzinárodné financie. Investovali sme obrovské úsilie do toho, aby sme spoločne s finančnými inštitúciami tlačili na tie reformy. Ehm, toto sú tri veľmi zásadné veci, ktoré sme tam dosiahli. V prioritách z Rigi, tam sme mali tých 20 cieľov, e, v štyroch hlavných častiach. To bol veľmi užitočný rámec. Spomenula som, že s Ukrajinou sme išli ešte o krok ďalej. Máme podpornú skupinu pre Ukrajinu. E, je to jedinečný subjekt, pretože to je jediná task force, ktorú má EÚ pre takúto podporu mimo svojich hraníc. A e, my sme sa snažili aj experimentovať e, s tým trošku a replikovať to potom do vzťahu s inými štátmi. Súhlasím teda e, s tým, čo ste povedali, že to, aký tie pravidlá, aký komunotor možno nie sú také relevantné pre dané štáty, pre ich vývoj, ale nám sa naozaj podarilo vykompenzovať túto nevýhodu trošku takým spôsobom, ako som teraz popísala. A ja som o tom napísala aj článok a môžem vám ho poskytnúť, ak chcete. E, no a ešte pár ďalších príkladov. E, náš bývalý komisár to spomínal veľakrát. Ehm, je to časť Európy, ktorá zažívala v e, nedávnej minulosti obrovské výkyvy meny a nám sa podarilo to, že e, polovica malých a stredných podnikov podporuje lokálnu menu. A e, tak ako Angelina povedala, teraz sa dostávame aj k novým prioritám novej komisie. Zelená ekologická dohoda to je vec, ktorú už prenášame do praxe tým, že masívne investujeme do energetickej účinnosti, do miestnej infraštruktúry. Či už ide o odpadovú vodu, čistú pitnú vodu, ozelenenie verejnej dopravy alebo investície do verejnej dopravy. Veci, ktoré EU ešte nerobila pred 4 rokmi napríklad. To je tiež niečo hmatateľné. A je to v súlade s eh, novými prioritami Európskej komisie. No a ďalšia aktívna verejná eh, diskusia, ktorá prebieha, sa týka nového rámca na ďalších 10 rokov. A tam mm, do popredia vstupuje téma odolnosti. Odolnosť eh, je pojem, ktorý môžeme užitočne aplikovať na e, všetky aspekty našej práce. Hovoríme o, o ekologickej odolnosti, o energetickej odolnosti, ekonomickej. Uvediem príklad z oblasti energetickej účinnosti na Ukrajine. Štandardy Ukrajiny boli e, najnižšie na úrovni najhoršej e, krajiny EÚ, respektíve keby, Euro, keby Ukrajina mala energetickú účinnosť e, na úrovni najslabšieho člena EÚ, tak by nemusela importovať e, ani e, kvapku plynu. Takisto odolnosť voči hybridným hrozbám je dôležitá. Do tohto je treba ešte veľa investovať. Právny štát, pokračujúca demokratizácia, to sú všetko veci, na ktoré ešte vynaložíme veľa energie. No a teraz to uzavriem. V Európskom parlamente prebieha veľká diskusia o diferenciácii a inkluzívnosti, a opozícii týchto dvoch termínov. No a my e, sa snažíme vždy pracovať prakticky. A vidíme tu dva rámce. Východné partnerstvo, to je regionálny rámec, e, taký širší koncept e, pre celú európsku politiku voči susedstvu. To pokrýva východ a juh. E, je tam regionálna dimenzia, bilaterálna dimenzia. No a v bilaterálnom rozmere tam je veľká diferenciácia. Samozrejme, bilaterálne vzťahy sa opierajú o diferencovaný prístup k štátom. My ale prakticky tu nevidíme konflikt. Mm, východné partnerstvo môže byť inkluzívne ako rámec pre všetkých 6 štátov, ale e, zároveň v rámci toho máme dosť priestoru na diferencovaný prístup. Mm, a to sa potom premieta do bilaterálnych vzťahov e, k štátom, ktoré môžu byť e, uspôsobené viac na mieru, rôznym ambíciám, ktoré majú naše partnerské štáty. Takže ja to teraz uzavriem a ešte spomeniem dve veci. E, my oceňujeme podporu Európskeho parlamentu a jednotlivých poslancov, poslancov AFETu, aj všetkých poslancov parlamentu, ktorí nás podporujú. A musím samozrejme spomenúť nevyhnutne pána Kubiliusa, nášho e, priateľa, Euronest, ale aj nové fórum pre východné partnerstvo sú pre nás veľmi užitočnými partnermi a pomáha nám to aj e, strategicky komunikovať. E, vy ste povedali takisto, že Európska únia nie je vždy dobrá na, v strategickej komunikácii. Keby Európska únia vedela lepšie komunikovať, možno by nedošlo k Brexitu. A preto investujeme do tohto takisto veľa snažíme sa vytvoriť nejakú značku tej našej pomoci. E, máme e, takéto heslo alebo tú značku EU for Energy napríklad, čiže EU za energiu a tak ďalej. Snažíme sa teda prekonať e, náš problém komunikácie a snažíme sa takisto naprávať tie škody, ktoré spôsobuje dezinformácia aj v tejto časti sveta. Ďakujem ešte raz. Thank you. Uh, uh, Ďakujem pekne kolegovia. Takže doposiaľ sme mali možnosť počúvať názory, stanoviska, informácie a pripomienky. Uh, Vyjadrili sa teda predstavitelia Organizácie Európskej únie, analytické inštitúcie, Výkonná moc, teda znamená Európska komisia. Mali sme tu predstaviteľku Európskej komisie, takže skutočne to bolo veľa vstupných informácií a je teraz na čase, aby sme začali výmenu názorov medzi členmi nášho výboru. Samozrejme, môžete sa hlásiť a ako prvý je prihlásený pán Gáler. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predsa. Ďakujem pekne za veľmi cenné informácie zo strany našich externých hostov a ja si myslím, že treba povedať, že e, zdieľam veľa z toho, čo tu odznelo. Ide o politickú diskusiu. aby sme tieto informácie spracovali aj na rôznych úrovniach. Svet okolo nás sa mení a krajiny, o ktorých sa tu hovorilo, sa takisto zmenili za ostatných 10 rokov. My si nemôžeme alebo nevieme predstaviť, že pred tým summitom a, alebo nemôžeme očakávať, že tu bude nejaký výsledok, ktorý by nebol ambiciózny a ktorý by bol iba niečím ako takou repetíci- niečím iným ako obyčajná, op, obyčajné opakovanie toho, čo sme tu mali pred pár rokmi. To znamená, toto musí byť pre nás to základné východisko. Otázkou zostáva, ako to správnym spôsobom podchytiť a podchytiť aj ten prístup, pokiaľ ide o jednotlivé krajiny. V rámci Európskej únie využívame tú metódu MONE, a to už celé 10 ročia, to znamená, že robíme ďalšie kroky vtedy, keď je to potrebné. De facto si však myslím, že to vlastne robíme eh, v podstate ako keby takým spôsobom šité na mieru, ale eh, nakoľko je dosť ťažké presvedčiť aby sme tu mali jednomyselné rozhodnutie na úrovni 27, aby sme povedali, že sa otvorí nejaká perspektíva členstva. Myslím, že by to bolo predčasné na jednej strane, na druhej strane sa nám to nepodarí jednomyselne získať. Preto si myslím, že pokiaľ ide o tie komplexné programy, čo robíme, a ako hovoríte, nejde tu teda iba o programy ako také, ide tu o programy reformné, e, v ktorých sme sa zaangažovali, ja si myslím, že de facto viaceré z týchto krajín postupujú, alebo je tu aspoň potenciál postupovať rýchlejšie, približiť sa k nám, ako keby sa to robilo nejakou cestou formálneho označovania. Ja si myslím, a vždy hovorím tým kolegom z týchto krajín, pokiaľ ide o kandidátsky štatút, že či vás to priblíži. Pozrite sa napríklad na Turecko, keď sme začali v roku 2005 eh, s Tureckom eh, rokovať priblížila sa táto krajina, vzdialila sa, samozrejme, že sa vzdialila od tohto roku. Napríklad Macedónsko takisto malo titul kandidátskej krajiny roku 2005 a tedy e, ešte nebolo ani vyriešený ten problém názvu krajiny. A vidíme, ako sa situácia zmenila, takže čo vlastne chcem povedať? Nežiadajme o týchto krajín, aby sú sústredili na formálne postupy, ale aby jednoducho čo do obsahu robili tie reformy a potrebné kroky. Myslím, že toto je pre nás dôležité, aby tieto krajiny v podstate de facto dospeli do situácie, kde by istým spôsobom vzájomného prepojenia hospodárskeho, čo do infraštruktúry a jednotlivých fóriem prepojenia, aby boli nepostradateľnými partnermi, kde v jednej chvíli skutočne budeme musieť čeliť realite pozitívnej a budeme môcť povedať, áno, to sú teda naši kandidáti. To je taká strednodobá, dlhodobá perspektíva z môjho pohľadu, ale sústreďme sa teda na to, čo bolo povedané ohľadne tých veľkých projektov, aj pokiaľ ide o spoločnosť a pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, tá musí byť zaangažovaná. To je súčasť toho projektu odolnosti. Ako povedala aj pani Sari, to sa mi páčilo. Aktualizujme naše mentálne mapy a urobme to, čo je potrebné pre ďalších 10 rokov. Ďakujem. Ďakujem pekne, máte pravdu, neponúkame im členstvo, ale predsa len je dobre, že ste spomenuli otázku členstva, že to má byť teda súčasťou tých našich diskusí. Pán Kovilius, nech sa páči. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Ďakujem za tie prezentácie, boli veľmi hodnotné, podnetné. Ak sa pozrieme do budúcna, myslím si, že taká vhodná terminológia, tu bola použitá výraz reziliencia, odolnosť. Ak sa pozrieme na otázku práve v tejto oblasti, zdôraznil by som istým spôsobom to, že kde sú určité problémy z, ohla- z pohľadu psychologickej odolnosti spoločnosti týchto krajín. Mojím hlavným problémom je, ako ponechať tú, udržať tú mieru motivácie, nielen pokiaľ ide o politikov, ale hlavne pokiaľ ide o občanov, v zmysle tých reforiem, ktoré sú ta, natoľko potrebné. Aj keď sa hovorí, že treba robiť reformy a že život sa im zlepší, ale ľudia to viete, sa veľmi ťažko presviečajú. Očakávajú určité skúsenosti, ktoré vidia v okolitých krajinách a regiónoch a preto súhlasím, čo povedal pán Vojčechovský, že my sa tu vyhýbame z určitých geopolitických rozdiel, po, ro, dôvodov tomu tej vyhliadke členstva. To je ďalšia výzva, ako chceme pomáhať týmto krajinám. Je tu tá psychologická odolnosť, ako chceme udržať tú ich dynamiku reforiem, ak nie sú akým nie je umožnené využívať skúsenosti ako napríklad v krajinách Strednej Európy. V 90. rokoch toto nás vtedy motivovalo a veľmi, veľmi nás to vtedy motivovalo to znamená takéto perspektívy. To je jedna otázka. Ďalšia otázka, že ak sa pozrieme na skúsenosti Európskej únie za ostatných 30 rokov, tak máme skúsenosti napríklad so Strednou Európou, ďalej Západný Balkán. Sú tam určité problémy, ale predsa len myslím si, že pokiaľ ide o krajiny východného partnerstva, to je skúsenosť, ktorú by Oni chceli rovnako zažiť. Prečo teda do, istého, do istej miery nemôžeme použiť ten jazyk, ktorý adresujeme Západnému Balkánu aj krajinám východného susedstva, aby sme častejšie spomínali, že máme určité skúsenosti so Západným Balkánom, využíme to aj s krajinami východného partnerstva. Pre nich, aspoň ako to ja vnímam, pretože ja počúvam veľmi pozorne, ako reagujú, ak začneme my využívať takéto paralely, že skúsenosť Západného Balkánu môže byť prenesená aj na krajiny východného partnerstva, tak uvidíme, že to začnú vnímať ako určitý pozitívny spôsob ďalšieho postupu. Takže ja skutočne by som chcel, aby sme sa venovali viac, oveľa viac tej otázke psychologickej odolnosti, Vieme, že tie reformy sú komplikované, ľudia sú unavení z tých reforiem, predovšetkým, keď nevidia veľmi rýchlo nejaké výsledky. Ak my neprinesieme nejakú veľkú mrkvu, aby sme ich motivovali, tak tu budú možno problémy. A preto musíme za nás využiť správne nástroje, správny jazyk používať. A posledná vec, možno taká jednoduchá otázka z mojej strany alebo predstaviteľia SVČ. Čo sa udeje e, v oblasti metodológie rozširovania? To je taká podmienka na to, aby sme mali rozhodnutie rady ohľadne Severného Macedónska a Albánska. Sú tu francúzske dokumenty úradné, ne, neoficiálne, ale aj že ako by sa dalo postupovať, je to dôležité a zaujímavé, ale môže to zmeniť ten diskurs, ako my budeme vlastne sa zhovárať s krajinami východného partnerstva. Ďakujem. Ďalším prihláseným pán Mariáne, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Počúval som pozorne tých 6 rečníkov. Zdieľam to, čo povedala pani Sári. Už 10 rokov za tých 10 rokov sa zmenila mentalita, kontext. Máme tu nových aktérov. Keď sa pozrieme na to, ako reaguje Bielorusko a Čína, ako sa aktivizujú, možno si treba uvedomiť, keď hovoríme, že tu noví aktéry, tak som bol prekvapený, ak som teda nič nevym, ak mi nevypadlo nič, nikto tu nehovoril z vás o Euroazijskej hospodárskej únii. Veď predsa je tu aspoň teda snaha, pokus hospodárskej spolupráce, ktorá tu je, ktorá teda nie je na takej istej úrovni ako v Európskej únii, ale predsa len vidíme, že tri z desiatich krajín sú zaangažované. Bielorusko, Armansk, Arménsko, Moldavsko je asociovaným členom a myslím si, že to je v podstate nový aktér, ktorého treba brať vážne. Otázka teda, rád by som sa spýtal, že či tu neprechádzame z jednej karikatúry k druhej ja som počúval, jeden rečník hovoril o tom, ako postupuje k tomu raku Rusko. Nesnažíme sa aj my takéto vazalské krajiny mať. E, nie je to nejaký tretí spôsob, že by sme jednoducho zobrali do úvahy, že tu je možnosť akceptovať ich špecifickú históriu, špecifika populácie týchto krajín, ako povedal aj prvý vystupujúci za rečníkov za EPP, že treba pokračovať a potom uvidíme, či jedného dňa takáto, také pristúpenie by nemohla byť perspektíva, ale Momentálne by sme možno sa mali spýtať občanov, títo ľudia predsa očakávajú bezpečnosť a počakávajú, že ich budeme aj počúvať. Takýto bezprostredný entuziasmus za malých signálov. Myslím si, že prvé zasadnutie, ktoré som tu mal, mali sme tu Maria Sandu a všetky diskurzie a otázky hovorili, áno, Moldavsko si vybralo Európu. A ja som bol jeden z mála, ktorý povedal, toto nevydrží viac ako 6 mesiacov, pretože tí, čo poznajú situáciu v Moldavsku, tak ako ju poznáte vy, sú tam dva klany, ktoré vlastne bojujú proti tomu tretiemu, e, proti súčasnému predsedovi vlády. Takže v podstate som vždy prekvapený, keď počúvam to, čo sa hovorí v pléne. Takže treba sa skôr pozrieť na realitu, čo napríklad robíme, pokiaľ ide o naše správy, pokiaľ ide o hospodárskú euroazijskú eh, zónu. Nikto tu nehovoril o tom, čo povedal 23. decembra pán Zeliev. Čo vtedy povedal? Pozrite sa napríklad na to, čo sa deje s Tureckom, ako pristupuje k tomu Európska únia a hovorí, potrebuje Azerbajdžan Európsku úniu? Nie. Mala by to byť perspektíva pre nás, povedal, že nie. Takže ako vidíte, sú tu aj krajiny, sú tu dva bloky, už to tu bolo povedané, pokiaľ ide o tieto krajiny, ktoré sú zaangažované v tejto Eurázijskej únii. Máme tu také krajiny ako napríklad Ukrajina, ktorí sa chcú priblížiť oveľa viac k Európskej únii a potom sú tu ešte ďalšie dve, ktoré možno hľadajú iba to smerovanie. Takže záverečné hodnotenie z mojej strany. Nemyslíte si, že môžeme sa teda tešiť, môžeme mať hospodárskú prosperitu a bezpečnosť, ale nemusí byť takáto krajina v Európskej únii. Nie je tu snad tretia cesta. Ja si myslím, že to by bolo to, čo povedala aj kolegyňa, ktorá sa tu vyjadrila Treba brať do úvahy aj to, čo sa udialo v týchto krajinách, nie len naše želania, ale to, čo sa udialo v týchto krajinách a v ich histórii. A ja som bol jedným z mála, pretože bol som v, tej, o, o, v tom období šéfom skupine pre, skupiny pre Ukrajinu. Mali sme tam vlastne premiéra Ukrajiny vtedy a povedal, že idú cestou katastrofy, civilnej vojny, pretože Európska únia chce na nás uvaliť dohodu. A, a chcú zrušiť dohody, ktoré sme mali my s Ruskom. Skúste nám skôr pomôcť, aby sme mali partnerstvo na úrovni tretej úrovne. Ak by to nebolo tak, tak by jednoducho išli cestou občianskej vojny. Neurobme tú istú chybu. Uh, pán Basescu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem všetkým tým rečníkom, ktorí nám odprezentovali informácie ohľadne situácie v krajinách východného partnerstva. Bola to veľmi profesionálna diskusia alebo informácie zo stra- z úst tých, ktorí sú tu na to, aby nás informovali presne o a jasne o tých krajinách východného partnerstva. Je pravdou, že východné partnerstvo ja si tu vidím určitý historický moment, pokiaľ ide o krajiny, ktoré opustili Sovietský zväz, ale v podstate východné partnerstvo ako keby im ponúkalo určitú alternatívu, možnosť, aby si vybrali, či zostanú pod kontrolou zo strany Moskvy, alebo či chcú ísť cestou západného riešenia Pokrok, ktorý sa v tých krajinách zaznamenal, e, je obrovský v týchto krajinách a vlastne tým kľúčovým prvkom zostáva, že východné partnerstvo im ponúka aspoň z politického uhla pohľadu možnosť ísť tým či iným smerovaním. Samozrejme, pokiaľ ide o partnerstvo takej tretej cesty možno v budúcnosti nebude fungovať, pretože politici budú tlačiť na to, aby tu bolo rozhodnutie buď jedným alebo druhým smerom. Pokiaľ ide o colnú úniu, ktorú vyprodukuje Rusko, alebo či budú skôr či neskôr členmi Európskej únie. Takže problém, ktorý tu je, podľa môjho názoru, nie je to tak bezprostredne ani skutočnosť, že by napríklad ľudia z Moldavska alebo z Ukrajiny nevedeli, čo chcú. Problém je, že my im nedávame jasné riešenie pre budúcnosť. V tejto chvíli populácia v Moldavsku, ľudia v Moldavsku sú zmetení, pokiaľ ide o ich strany, pretože jedna strana podporuje to, iná zasa druhé. Jedna hovorí, že by mali ísť cestou Ruska. Maja Sandu ten podporuje tú myšlienku, že by mali ísť cestou Európskej únie. Ale my ich tu ako keby sme nechceli. Napríklad pokiaľ ide o Rusko, No tí hovoria, že my s nimi nemáme hranice a Európska únia zase hovorí, že ti nie je na čase, nie je vhodný čas, aby sme hovorili o integrácii. Možno je to pravda, dobre, pretože sú tam vojenské jednotky z Ruska v okolí, ale kľúčová veci, aby sme im dali určité vyhliadky do budúcnosti. Bude Moldavsko členom Európskej únie po 50 rokoch? Nie teda zajtra, alebo nie. Sme schopní im toto povedať? chcem, sme schopní takto budúcnosť jasne načrtnúť, pretože ak nie, tak tá hra medzi Moskvou a Bruselom bude pokračovať a tieto krajiny v podstate zostanú v takejto neistej pozícii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Jordánov. Благодаря, господин председател. Ďakujem pekne, vážený pán predseda hovorí pán Jordanov, Rusko má veľký vplyv na krajiny východného partnerstva a teda robí to prostredníctvom propagandy a tým, že vlastne skorumpovalo politické elity týchto krajín. Bez pochyby tá korupcia v týchto krajinách je takým ruským výsledkom, produktom. Hospodárske elity týchto krajín majú vzťahy k Rusku a nie tak veľmi k Európskej únii. A Rusko dodáva zbranie a jednoducho robí tú absolútnu propagandu. Toto všetko iba naďalej posilňuje ruský vplyv a podporuje ruské záujmy v tomto regióne. A práve preto sú občania týchto krajín e, zmetení a paralelne teda k tým hospodárskym ťažkostiam, obťažam a problémom vlastne trpia aj pod propagandou ako takou, ale aj pod propagandou svojich vlastných politikov. Väčšina politikov v týchto krajinách vôbec nepracuje v záujme svojich vlastných ľudí a krajín, ale iba vo vlastnom prospechu. A toto sa im darí uspokojovať iba prostredníctvom Moskvy. Občianské organizácie sú bezmocné voči týmto vlastným politikom, aj pokiaľ ide o bezmocnosť voči moci peňazí. To znamená, ako keby to bol taký začarovaný kruh, čo sa teda má v tejto oblasti urobiť? Máme tu dilemu. Táto dilema sa nedá vyriešiť nejakými postupmi alebo početnými programami. Treba to vyriešiť rázne. Vyžaduje si to inovatívny prístup, inovatívnu politiku a ja v plnej miere súhlasím s tými kolegami, ktorí povedali, že musíme hovoriť jasne. Musíme jednoducho veľmi jasne povedať, že jedného dňa v budúcnosti je tu vyhliadka pred nich, že budú členmi Európskej únie. Že východné partnerstvo ako formát v podstate už vyčerpalo svoj potenciál. Mali by sme otvoriť európsky, európsku perspektívu pre tieto krajiny a k tomu potrebujeme diferencovaný prístup. V prvom rade by mali byť podporované tie krajiny, ktoré svoju eh, európsku vôľu a smerovanie vyhlasujú, ako napríklad Moldavská Ukrajina. a Rusko by malo trochu pod tým, no, pod tým trpieť, že tieto krajiny vlastne jedného dňa budú členmi Európskej únie. A už sa dostávam k záveru, prečo neintegrujeme krajiny východného partnerstva napríklad do diskusí ohľadne budúcnosti Európy. Pretože toto by ľudia v týchto krajinách vnímali ako určitú podporu zo strany Európskej únie. Ďakujem pekne, ešte máme 15 minút k dispozícii pokiaľ ide o tento bod. Preto by som možno teraz sa spýtal našich panelistov, či by nechceli reagovať, ale poprosím vás, e, každý z vás má maximálne 10 minút. Kto by teda chcel byť prvý? Ďakujem pekne za vaše pripomienky a spätnú väzbu, pokiaľ ide o naše prezentácie. Takisto som sa chcel poďakovať predovšetkým pánovi Baseskovi a pánovi Jordanovi a ďalším za to, že nastolili otázku členstva, ktorá je veľmi dôležitá a je jedna z tých vecí, o ktorých môžeme v súčasnosti hovoriť, pokým nemáme zhodu všetkých členských krajín, pokiaľ ide o otázku členstva. Skôr také členstvo v regionálnych iniciatívach a spolupráce s regionálnymi iniciatívami s Európskou úniou a možno aj na tom. Možno spomeniem niektoré z nich, predovšetkým je to 3C iniciatíva. Ja viem, že Európska únia bola veľmi obozretná zo začiatku, ale Buka, summit bol veľmi jasný, že táto iniciatíva môže byť vnímaná ako pridaná hodnota. Myslím si, že krajiny východného partnerstva môžu a aj mali by mať možnosť počítať aspoň so štatútom v rámci tejto iniciatívy. A keď hovoríme o NATE, tak tam je e, štátu iniciatíva B9. To môže otvoriť dvere, pre všetkým aspoň pokiaľ ide o možnosť tu pozorovateľa. A máme tu stále formát V4 a V4+, a ja si myslím, že užšia spolupráca s krajinami V4 môže byť takisto na prospech s krajinami tohto regiónu. A takisto by som chcel zdôrazniť to, že nejde tu o občianskú vojnu v Ukrajine, je to skôr ruská agresia. Ja si myslím, že to treba jasne pomenovať. Pán Maňukas, ďakujem pekne. Bola to veľmi zaujímavá diskusia a veľmi rád som si vypočul aj zástupcov komisie. Mm, zdieľame spoločné témy. Členstvo je dôležité, Viacerí to tu spomínali. Ale nesmie to byť e, nadradená e, téma. Jedna vec, e, ktorú som za tie roky pochopil, odkedy pracujem s pravidlami EÚ, je, že aký komunitér EÚ historicky je produktom medzištátnej spolupráce. V zásade je to ekonomické racionále celého toho, aký uľahčiť spoluprácu a zvládať e, externality hraničnej spolupráce. Preto má aký zmysel, ak je tu takáto hospodárska spolupráca s východným partnerstvom. Bez rozšírenia aj na úroveň služieb, úroveň obchodu, stráca svoj zmysel. Tieto veci idú ruka v ruke. A preto tento ekonomický priestor, založený na balkánskej skúsenosti, je nevyhnutný, aby teda pravidla EÚ fungovali. Nie sú, e, nepostačujú samé o sebe, sú ich hodnota ako šablóna je obmedzená, čiže majú zmysel, ak je interakcia, ak teda prúdia tovary, služby, ľudia a tak ďalej. A napokon je to veľmi dôležité pre EÚ aby sa prepojili kapacity na politické, diplomatické a technické úrovni, aby to fungovalo ako jeden celok. Pretože je iba nedostatok kapacít, schopností na administratívnej úrovni. Vo väčšine eh, prípadov je to také správanie zo, eh, zamerané na eh, tvorenie zisku, na korupciu, čo vlastne brzdí tieto krajiny a ak budú pracovať všetky tieto rozmery politicky, uh, e, diplomatický a uh, e, technicky spoločne tak to bude fungovať, keď budú všetci títo experti spolupracovať. A sú potrebné lepšie inštitúcie, ktoré budú riadiť východné partnerstvo. Euronest, mm, Common Association Institutions, treba ich trošku modernizovať a urobiť z nich nový dobrý rámec. Ďakujem pekne a pán Kakáča. Ďakujem. Bola to veľmi zaujímavá diskusia. Ja by som sa tiež ešte k niektorým veciam vyjadril. Najprv, čo sa týka procesu europeizácie. Proces, ktorý začal vo východnom partnerstve, je dlhý a my v regióne to chápeme, že sa to neudeje za, e, z večera do rána, že sa staneme členmi, ale zároveň, keď hovoríme o otázke napríklad či sú nejaké iné spôsoby akceptovať členstvo. História východnej Európy ukázala, že rozšírenie bol pre krajiny východnej Európy najúspešnejším modelom. Chápeme, že sú teraz ťažkosti, je tu geopolitická rivalita medzi Ruskou a ďalšími krajinami a samozrejme EÚ sa do toho nechce zapájať, ale ak e, tu zohľadíme iba ruské postoje, tak Rusko tie problémy vytvára uh, uh, vedome, napríklad tie konflikty. To je na Ukrajine napríklad veľmi zjavné. A ak eh, vytvoria viac konfliktov, budú väčšie problémy s europeizáciou, najmä pokiaľ ide o európske ašpirácie týchto krajín. A chápame, že musíme byť realistickejší, čo sa týka členstva týchto krajín v budúcnosti, ale Nemali by sme Rusku dávať tento nástroj, že keď vytvoria problémy, tak zastavia ďalšie rozširovanie EÚ. A to je mm, pre nás veľmi dôležité, aby sme si to jasne uvedomili. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, myslím, že môžem počítať aj s reakciou komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Niekoľko krátkých pripomienok. Samozrejme, že na, Ukrajine dnes nie je občianská vojna a to vzhľadom na všetko to spoločné úsilie, ktoré sme vynaložili v tejto krajine, e, dovolím si tvrdiť, že to pomáha predísť e, prepoknutiu násilia. Sú rôzne konflikty na rôznych úrovniach e, v regiónoch východného partnerstva, ale niekedy zabúdame a musíme to vysvetľovať aj európskym občanom, že aká je vlastne hodnota aj všetkej tejto podpory, keď sa predchádza e, konfliktom, vojnám. Áno, bolo by dobre, keby teda aj e, Žana Moneta bol aktívnejší v regióne. E, sú tam na to príležitosti. Aj na Západnom Balkáne sa to začalo. A toto je dobrý mechanizmus, ktorý môžeme na politickej úrovni využiť, ako sme už spomínali. Pán Kobilius, ďakujem za vaše slova, ako využiť to, čo robíme na Západnom Balkáne, aj na východné párne Hovorili ste o berlínskom procese, to veľmi dobre poznám. A to isté e, sa týka aj Kataríny. Mm, všetku tú prácu, čo robíme s Balkánom, s EEA, s východným partnerstvom, to všetko mám v jednom veľkom riaditeľstve e, v SVČ, v komisii, v DG pre súzestvo. To všetko je vlastne e, pohromade a naozaj sa dokážeme e, navzájom ovplyvniť, podporiť. A vysoký predstaviteľ Borel začiatkom februára predstaví tú stratégiu inštitúciám, takže komisia Veľmi intenzívne momentálne na tom pracuje. A to je dobré, lebo je to dôležité e, vždy sa e, zaujímať, ako veci sa dajú robiť lepšie, aby sme dosiahli lepšie výsledky. Preto sú inštitúcie a budú v nadchádzajúcich e, týždňoch veľmi, veľmi zaneprázdnené. Vaša podpora je teda veľmi užitočná. Euroazijská ekonomická únia. No, Arménsko má dohodu SEPA e, z EÚ, a pritom je členom Eurázijskej hospodárskej únie, takže my od partnerov nežiadame, aby, sa takéto, aby robili takéto binárne rozhodnutia. A poslanci e, to vedia veľmi dobre, prečo to robíme. Je mnoho spôsobov, ako môžeme plne rešpektovať rozhodnutia partnerov v regióne. Sú to ich rozhodnutia a e, to, čo robia, musí byť v súlade s aký únie, musí to byť v súlade s našimi pravidlami, nariadeniami, našimi zákonmi, medzinárodnými zákonmi a tak ďalej. A presne o tom diskutujeme, to je naša práca. Čiže naozaj nežiadame partnerov, aby si vybrali buď to alebo ono. My ako EÚ môžeme pracovať, spolupracovať na rôznych úrovniach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Niekoľko reflexí aj z mojej strany, čo sa týka metodo, metodiky rozšírenia. Angelina o tom hovorila a o pár týždňov to bude predstavené naozaj to ide do jadra toho, o čom som hovorila aj v prípade asociačných dôvod. Metodika vychádza z aký, aký neprináša len tú transformáciu, ktorú krajiny potrebujú, ale to, tá byrokratická povaha e, z, založená na aký je vlastne problémom. To, čo potrebujeme v krajinách Západného Balkánu, to sú tie základy najprv teda transformovať inštitúcie štátu, justície, e, základy ekonomiky, e, v prípade Balkánu je potrebné zmierenie. Čiže bude to akási snaha e, preskúmať akúsi reorganizáciu tých e, š, klastrov a teda vniesť tam aj mm, to, čo nie je v AKI, lebo súhlasím s tým, že AKI nie je šablóna. E, ukazuje sa to v tých asociačných dohodách, v procese rozšírenia. Moja hm, druhá pripomienka. Áno, zopakujem, že hm, na Ukrajine nie je občianská vojna, je to ruská agresia a musíme to povedať jasne, eh, musíme si za tým stať, musíme to jasne opakovať, neustále, pretože stále zdá sa, že sa o tom hovorí ako o občianskej vojne, ale Ukrajinu by som použila ako príklad toho, že Niekedy sme v Európe takí trošku defetisticky, že sme strácili tú transformačnú silu. Ale povedala by som, že aj bez vyhliadky na členstvo sme prispeli veľmi e, silne k pozoruhodnej demokratickej transformácii na Ukrajine. To, že v, vo vojnovom stave prezident, ktorý mal všetky právomoci a páky štátu, neurobil nič na to, aby naposledy teda vyhral voľby a došlo k mierovému odozdaniu moci, to je veľmi pozoruhodný demokratický príbeh, ktorý má Ukrajina za sebou a treba to opakovať. A je to tiež e, tá transformatívna sila, ktorú sme plne využili aj s tými obmedzenými možnosťami, ktoré máme, keďže neponúkame členstvo a e, určite nie v nejakom krátkodobom horizonte a ľudia v regióne to vedia takže mm, možno sú tam nielen dobré správy v regióne, ale e, túto skutočne z tejto sa musíme tešiť. Mňa celkom zaujal ten návrh, že partnerstvo je medzi tromi. To je zaujímavý koncept. Tri, trojuholník obyčajne nie je dobrý pre silné partnerstva, ale možno to predsa len stojí za preskúmanie. A ešte niečo treba spomenúť. Hovorili mi to kolegovia, ktorí pracujú v európskych inštitúciách e, dlho na tejto téme dlhšie než ja. Partnerstvo, teda východné partnerstvo a politika susedstva, bola ako prvá ponúknutá Rusku. Rusku to odmietlo. Nedialo sa to proti Rusku. Rusku nemalo záujem, pretože po Mnichovskej konferencii 2007 sa začalo uberať iným smerom a zotrvalo na tejto ceste. Takže e, Angelina to spomenula, nebolo to podnuknutné partnerom proti Rusku. My e, sme tým, tým ohrdnutým partnerom zo strany Ruska. Ďakujem pekne. Ďakujem za vyjasnenie zo strany komisie. Približujeme sa k záveru diskusie. Mm, neviem, či ešte na poslednú chvíľu môžeme počítať s nejakými záverečnými pripomienkami Petrasa. Chceli by ste tú rozpravu uzavrieť? Ďakujem, pán predseda. Vidím, že naša rozpráva zásadne prispela k správe Európskeho parlamentu o východnom e, partnerstve. E, zaznelo tu mnoho strategických e, námetov a záverov. Niektoré návrhy, ktoré sú najdôležitejšie, s, s tieňovými spravodajcami zakomponujeme do finálnej správy. Keď sa pozeráme na východné partnerstvo, treba si uvedomiť niekoľko jednoduchých, ale predsa významných vecí. Tento región je už globalizovaný, je vystavený rôznym rizikám politickým, ekonomickým, niekedy bilaterálnym zo strany väčšieho východného suseda a treba hovoriť aj o susedoch susedov. Existuje takýto koncept, je tu takýto proces, je to nevyhnutné, nedá sa tomu vyhnúť. A súvisí to aj s budúcnosťou východných partnerov. V zásade. Ale povedzme si úprimne, že všetky úspechy a výdobytky východného partnerstva budú mať veľký dopad na ruskú situáciu. My sme sa k Ukrajinám východného partnerstva stavali veľmi otvorene, mám bezvízový styk a je to veľmi silný, silné posolstvo voči Rusku. Ak sa oni začnú uberať e, smerom k ekonomickým reform, reformám, politickým reformám a ne budú pokračovať v tom autokratickom smere a pôjdu demokratickým smerom, majú dvere otvorené. A možno sa dostanú do tej situácie, ktoré sú teraz Ukrajina, Gruzinsko, Moldavsko. Ale musíme upraviť náš súbor politických nástrojov, finančných nástrojov, pretože je potrebných viac prostriedkov na transformáciu tohto obrovského regiónu. A takisto sa treba pozrieť aj na nejaké inštitucionálne možnosti, ktoré nám pomôžu dosiahnuť náš finálny cieľ – aby tieto štáty boli čo najstabilnejšie ako budúci členovia a spolahliví partneri vo všeobecnosti. Takže som veľmi vďačný všetkým rečníkom, ktorých sme dnes pozvali na, tento, na túto panelovú diskusiu. Ďakujem aj zastúpeným inštitúciám, ktoré prispeli. Ďakujem všetkým členom AFETu, ktorí sa vyjadrili. Teším sa na veľmi efektívnu spoluprácu aby sme prispeli k nespochybniteľnej budúcnosti iniciatívy východného partnerstva a aj vo všeobecnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem aj všetkým kolegom, že sa zapojili do tejto diskusie. Ďakujem panelistom, že prišli, že sa s nami podelili o svoje stanoviská a námety. Tento čas, táto časť diskusie je uzavretá. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, please... Takže kolegyňa a kolegovia, prosím, usaďte sa. Like a glass of water. I think Miss Matanova. So, Takže dámy a páni, kolegyňa a kolegovia, po hádam zaujímavom produktívnom vypočutí o východnom partnerstve. By som teraz chcel vás tiež privítať na dnešnej schôdze. Chcel by som poďakovať Vitoldovi za to, že predsedal predpoludnejšej schôdzi. E, pristúpime k bodu 11. E, Výmena názorov o situácii v Gruzínsku, a to aj pozdĺž administratívnej demarkačnej línie. Chcel by som privítať e, E, štátnu tajomničku pre zmierenie a občianskú rovnosť Gruzinská pani Ketevan Cichela Šviliovu a podpredsedu Gruzinského parlamentu pána Káka Kutavu. A chcel by som ešte privítať našich gruzinských hostí. Si si viete predstaviť, že tento výbor e, podrobne sleduje vývoj vo vašej krajine, prikladáme veľký význam vzťahov EÚ-Gruzínsko. Dvaja host, naši dvaja hostia nás do 12. teda budú informovať, potom e, bohužiaľ musia odísť, takže budú nás informovať o situácii, o mm, rusky okupovaných regiónoch. Videli sme tam znepokojivú eskaláciu nedávno. E, No a takisto, aký je vôbec všeobecný e, politický vývoj v Tbilisi, najmä čo sa týka volebného zákona. Takže bez nejakých ďalších e, slov pani štátna tajomnička na 10 minút a pán minister. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené dámy a páni poslankyne poslanci, ďakujem vám za pozvanie. Ďakujem za príležitosť prehovoriť o tom, čo ostáva veľkou výzvou Gruzínska, nedoriešený konflikt a sa okupácia územia Ruskou federáciou. Na úvod chcem povedať, že nemáme dočinenia so zmrazeným konfliktom. Situácia ani zďaleka nie je statická, je tam v teréne to veľmi dynamické a je to veľmi negatívne, čo sa týka bezpečnosti a humanitárnych implikácií. Oba okupované regióny Ehm, Abcházsko a Južné Osecko sú stále viac izolované a militarizované. Počet ehm, ruských vojakov ehm, narastol na 10 tisíc a pôvodné obyvateľstvo stratilo 70 až 80 svojho teda eh, mm, regióny sa 70-80 svojho pôvodného obyvateľstva eh, ľudia eh, opúšťajú z nedostatku výhľadok na zlepšenie a prospekt 130 vojenských cvičení, ktoré sa ročne robia na tomto území, najmä Južné Osecko, tam je 20 tisícové obyvateľstvo E, vlastne z toho e, urobili iba vojenské základne. Máme tzv. zmluvy podpísané medzi Moskvou a de facto orgánmi, ktoré sú samozrejme nulicné z pohľadu medzinárodného práva. Avšak e, čierne na bielom schváľujú plnú ruskú kontrolu, výlučnú kontrolu nad týmto územím. Prístup pre medzinárodné bezpečnostné mechanizmy je ešte stále ešte zamietaný, čo je v rozpore s ruskými záväzkami E, z dohody, ktorá bola e, sprostredkovaná EU roku 2008. Takisto sú tam snahy riešiť tú tému spolu s ďalšími inštitúciami ako nevyužitie e, moci a tak ďalej. Ide aj o návrat vyhnaných osôb. Napriek veľmi ťažkému prostrediu, aby som tak povedala, ešte stále sme veľmi odhodlaní preskúmať možnosti pokroku v jednom priestore, ktorý je k dispozícii a preto je kriticky dôležitý na ochranu ľudských práv. Chcem poďakovať Európskej únii za eh, záštitu nad týmto procesom, eh, ktorý bude veľmi kľúčový v budúcnosti. Ďakujem aj Európskej únii za monitorovaciu misiu, ktorá má jedinečnú, veľmi dôležitú úlohu priamo v teréne a budeme naďalej eh, sa zasadzovať za ich prítomnosť na okupovanom území, aby mohli plne implementovať svoj mandát. Ako viete, zatiaľ eh, im to nebolo eh, poskytnuté a nechceme hovoriť o nejakých poluťovania hodnotých aktivitách proti monitorom OSN, ku ktorým došlo nedávno, no napríklad 24. oktobra minulého roku tzv. juhoosecké KGB otvorene vyhlásilo, že zadržalo monitorovaciu misiu OSN a vydalo varovanie proti hliadkam na území, ktoré kontroluje e, Gruzínsko, čo je v srdci krajiny. Táto oblasť sa stala scénou veľmi alarmujúcej e, snahy za posledné mesiace je tu teda e, e snaha e, dostať sa ďalej za tú demarkačnú líniu, za, zabrať veľké územia, ktoré momentálne kontroluje centrálna vláda. Okupačný režim sa neštíti ani veľmi hrubého jazyka ultimát. Žiada od e, polície, e, aby, sa aby sa stiahla. A najdramatickejšie je, že majú civilných rukojemníkov z, teda z radov civilného obyvateľstva a už 5 mesiacov ubehlo, odkedy jediný hraničný prechod, ktorý spája Južné Osecko s ostatným Gruzinskom, e, je zavretý. Achalgor je jediný gruzinský obývaný e, okres, je tam niečo vyše tisíc ľudí, ktorí sú plne izolovaní od Gruzinska. Je tam humanitárna kríza. Uh, to je naozaj uh, akoby uh, od, od preťatie uh, akejsi životnej tepny, nemajú prístup k liečivám, k potravinám, nie je tam možné pomôcť ani urgentnú zdravotníckú pomoc, rodiny sú rozdelené, rodičia, deti a tak ďalej. Situácia je úplne mimo akýchkoľvek štandardov ľudstva a nie je možné to ďalej tolerovať. Dnes, ak dovolíte, hovorím e, v e, ich mene obyvateľov Hagolia, e, aby som požiadala o podporu. Tie prechody musia byť opäť otvorené okamžite, bezpodmienečne. A som presvedčená, vážené poslankyne poslanci, e, že e, budete brať e, túto záležitosť vážne a že nám pomôžete bojovať proti tejto nespravodlivosti. Tisíci ľudí teraz trpí izoláciou. 100 kilometrov ostnatého plota teraz oddeluje 116 dedín v centre Gruzinska od zvyšku. 50 tisíc ľudí denne týmto trpí, ničia sa im životy. Včera popoludní ruské síly FSB vstúpili do Gugutiantkary dedinky, ktorá trpela tzv. borderizáciou už e, minulý rok v auguste, e, teda ruským vstupom, ruskou intervenciou. No a toto zasa takisto komplikuje humanitárnu situáciu na oboch stranách tzv. hranice, najmä za ostnatým drôtom. V rokoch 2018 a 2019 Rusi, FSB uniesli 6 e, krát viac ľudí zadržali šestkrát viac e, ľudí ako e, gruzínska strana pri pokuse o prekročenie tejto tzv. hranice. Ja som bola tu v Bruseli, hovorila som o známom gruzínskom lekárovi, ktorý je zadržiavaný od novembra a nechcú ho prepustiť, nechceli ho dlho prepustiť z väzenia z Chinvali. E, tento prípad si získal veľkú medzinárodnú pozornosť. E, ďakujeme za vašu podporu, pretože vďaka vám sa tento prípad mohol riešiť, ale potom sú ďalšie prípady, napríklad e, štyria e, mladí Gruzínci, e, ktorí zahrnuli, zahynuli rukou páchateľa, ktorý sa nachádza ešte stále na okupovanom území. Situácia s ľudskými právami v Gruzínsku je naozaj vážna, nerešpektujú sa základné práva ani právo na život. A my teraz potrebujeme podporu medzinárodných nástrojov na ochranu ľudských práv. V Gali v Abcházsku 40 tisíc osôb je obeťami tejto situácie sú to jediní gruzinskí obyvateľia, sú ale teraz e, obeťou segregácie, diskriminácie, strácajú svoje právo na svoj majetok, na vzdelanie v rodnom jazyku, na voľný pohyb, strácajú základné práva. A situácia sa zhoršuje od roku 2014. Bývalý predseda Abcházska Raul Bajim vtedy sa dostal k moci, medzičasom musel po veľkých protestoch odstúpiť to len ukazuje, aká je tam vážna situácia. Súčasná situácia nie je v záujme žiadneho e, partnera ani Gruzínska, ani Abcházska, ani Osecka. Všetci trpíme. A nie je to ani v záujme Ruska, povedala by som. Tanky a ostatné druhoty nie sú dobrými ambasádormi dlhodobých záujmov, ale bohužiaľ Kremel si dnes myslí, že toto je dobré riešenie pre Gruzínsko a pre jeho susedstvo. Nie je náhoda, že európske systémové partnerstvo sa mení na geografiu nevyriešených konfliktov. Toto Rusko zneužíva na to, aby vyvialo svoj vplyv. No a náša reakcia je jasná. Nezvratná európska integrácia a proaktívna mierová politika to sú jediné riešenia. Vytvárajú neutrálne prostredie. Musíme udržiavať mier a to už je veľmi náročná každodenná práca, pretože tie provokácie prichádzajú naozaj denne, ale je to top priorita. Predpoklad na to, aby sme urobili nejaký pokrok. Samotný mier je základom nášho riešenia konfliktov, našej politiky, zrušenie okupácie zo strany Ruskej federácie a dialog s komunitami Abcházska a Južného Osecka. To sú dva hlavné piliere nášho prístupu. My teraz robíme proaktívnu mierovú politiku. Niektorí nás vykresujú ako reaktívnu silu, vytvárajú sa nejaké umelé e, problémy tu či tam, ale my máme proaktívnu mierovú politiku, chceme pomáhať populácii, ktorá trpí konfliktom, chránime a chceme chrániť ich základné práva, zlepšiť ich život a chceme budovať mosty, ktoré o, odstránia e, túto umelú priepasť. Začali sme E, veľkú mierovú iniciatívu. Volá sa Krok k lepšej budúcnosti a obsahuje napríklad vzdelávanie, obchod a prístup k rôznym službám bez ohľadu na hranice, e, napríklad prístup k zdravotníctvu a tak ďalej. Táto iniciatíva bola medzinárodne podporená aj Európskym parlamentom a za to vám veľmi ďakujem. Celá moja vláda, aj parlament e, Všetci sme vďační. Parlament jednomyselne schválil tento mierový plán. A som veľmi rada, že vám môžem povedať, že v tejto fáze, napriek tomu, že sa len, že sa len začína implementovať, napriek všetkým bariéram, už vidíme jasné signály záujmu e, zo strany aj Abcházska a Južného Osecka. Počet kontaktov za posledný E, za posledného pol roka sa zvýšil exponenciálne. V roku 2019 sme mali 2,5 krát viac e, študentov z Abcházska a Južného Osecka, ktorí prichádzajú za vyšším vzdelávaním. A takisto sa majú poskytovať malé E, granty na spoločné obchodné projekty a dostali sme veľa žiadostí, 15 krát viac, hovoríme o stovkách žiadostí. To predčilo naše očakávania. Stovky ľudí sa chcú zúčastniť takýchto projektov. To je veľa na tak malú krajinu. Chceme ešte viac vyšiť e, záujem o tieto iniciatívy, pretože to buduje mier. To je vlastne umožňovanie medziľudských kontaktov a preto sme zahajili aj nový finančný nástroj, tzv. mierový fond. Je to nezisková organizácia, ktorá bude slúžiť týmto cieľom a tešíme sa na príspevky. Dúfame, že naši partneri nám pošlú príspevky. Táto situácia je taká, že aj malým skromným príspevkom sa dá dosiahnuť obrovské zlepšenie situácie. Európska únia zohráva ťažiskovú úlohu v mierových procesoch a um, sme jej veľmi vďační. Európska únia je zároveň aj kritickým partnerom, ale my s veľkou radosťou príjmame všetky príspevky, všetku podporu. Chceme umožniť zrealizovať tieto nové možnosti, ktoré prináša náš mierový plán. Chceme uh, pracovať ďalej uh, v zmysle a v duchu nášho asociovaného partnerstva. Toto je predpokladom dlhodobej stability a mieru v Gruzínsku, ale to sa dotýka zároveň aj celej Európy. S veľkou vďakou si pripomínam uznesenie Európskeho parlamentu z júna 2018 o gruzinských okupovaných územiach. Tam sa jasne hovorí, že pokračujúca okupácia gruzinských území ostáva hrozbou aj pre suverenitu iných európskych štátov. Vyriešenie tohto konfliktu v Gruzinsku je zásadným predpokladom na to, aby sa posilnila stabilita celého európskeho kontinentu. Gruzínsko e, naďalej e, kráča cestou európskej integrácie. Je to absolútna zásada našej vlády, ale zároveň je to obrovské želanie nášho obyvateľstva. 83% obyvateľov si želá integráciu do Európy. To nie je len nejaké naše rozhodnutie. E, náhodné je to voľba ktorú sme prijali, je to rozhodnutie pre slobodu. Pokrok um, mm, týmto smerom je veľmi dôležitý pre celú krajinu. A dôležitým princípom je reciprocita. Uvádzam príklad nášho spoločného úspechu a to je e, bezvízová mobilita e, tam nejde iba o možnosť cestovania bez víz pre našich občanov. Naši občania teraz môžu prejsť cestu tisíc kilometrov bez víz. Ale nejde len o to, je to určitý symbol, je to signál, je to ten pocit pre mnohých občanov, že sú súčasťou Európy. To nám dáva nádej. E, my ašpirujeme na toto e, je to obrovská nádej pre ľudí, ktorí dnes e, si nemôžu podať ruky ani so svojimi susedmi, pretože žijú v dedinách, ktoré sú umelo rozdelené e, tým ostatným e, plotom, ostatným drôtom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani ministerka za úvodné vyjadrenie. Pán podpredseda parlamentu, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem výboru AFET, Európskemu parlamentu, aj predsedovi za e, možnosť vyjadriť sa pred výborom AFET. Európsky parlament je náš partner a náš priateľ. E, účasť na týchto zasadnutiach výboru AFET e, sa pre nás stala dôležitou možnosťou, ako rozvíjať vzťah Gruzinska a európskych partnerov. Želáme si, aby Gruzinsko ostalo e, dôležitou prioritou na medzinárodnej e, agende. Teraz na začiatku 20. storočia 21. E, storočia si pripomíname Gruzinsko, ktoré sa vracia do európskej civilizácie. My sme stará krajina so starými tradíciami, ale aj úspešný štát, ktorý si zasluhuje miesto v medzinárodnej komunite. Nebudem hovoriť o hrozbách, ktoré teraz zažívame. Zo strany Ruska, ministerka o tom už hovorila, ale chcem zdôrazniť, že za posledných 200 rokov Rusko nás existenciálne ohrozovalo. Dnes okupuje 20 územia Gruzínska, porušuje medzinárodné právo a všetky medzinárodné dohody. Nelegálne opatrenia ohrozujú miera stabilitu e, v krajine, ale okrem toho je to aj bezpečnostná hrozba pre širší región. E, je potrebné rešpektovať medzinárodné spoločenstvo a musí sa do toho zapájať, aby sme nastolili opäť mier. Väčšina gruzinského obyvateľstva e, zdôrazňuje, že sa chce integrovať do Európy a euroatlantického spoločenstva a odkedy eh, nastúpila vláda gruzinského sna, tak eh, záujmy gruzinských občanov sú dobre chránené nie iba deklaratívne, ale aj praktickými krokmi. Gruzínsko nebolo nikdy bližšie Európskej únii ako dnes. Máme asociačnú dohodu a DCFTA. Stali sme sa teda strategickým partnerom. Máme voľný obchod s Európskou úniou. Um, máme veľké vývozy a e, mnoho Gruzincov, e, odkedy je bezvizový styk, cestuje do Európy. Spolupracujeme na transeurópskych dopravných sieťach s rôznymi agentúrami EÚ. Je to naozaj veľmi úzka spolupráca. Gruzínska zahraničná politika je orientovaná na Európu a na transatlantickú alianciu a to bolo zakotvené na úrovni ústavy. V roku 2017 gruzínsky parlament za veľké účasti ľudu v spolupráci s Benátskou komisiou zrealizoval ústavnú reformu, aby sme zosúladili našu ústavu so zásadami ústavného práva a vytvorili sme ústavný systém, ktorý rešpektuje dlhodobé demokratické záujmy. Uzavreli sme teda finálny prechod Gruzínska na e, klasickú parlamentnú demokraciu európskeho typu. Prezident má byť nestranný, parlament musí byť silný, vláda efektívna a nezávislé súdnictvo. To sú hlavné aspekty reformy a takisto sme parlament ústavne posilnili. Máme nový rokovací poriadok parlamentu, kde sú zároky, e, záruky e, väčšieho parlamentného dohľadu. Parlament teraz viac kontroluje vládu. V roku 2019 sme e, posilnili zodpovednosť vlády, e, posilnil sa nástroj správ, interpelácií napríklad na plenárnych zasadnutiach parlamentu. Ústavné zmeny v roku 2018 predpokladali e, nahradenie súčasného E, zmiešaného právneho, volebného systému. Budeme mať nový volebný systém v roku 2024 na základe odporúčaní OECD. A musíme takisto povedať, že máme politický konsenzus na všetkých týchto princípoch. Volebná reforma je preto sama sebou už úspechom e, napriek okupácii. Sme veľmi sklamaní, že gruzinský parlament neschválil návrh zákona o zmene dátumu parlamentných volieb v roku 2020. Chceli sme tam už proporčný systém s volebným prahom. Navrhované princípy e, boli nakoniec neakceptovateľné pre veľa poslancov vládnej strany, ktorí ale toto všetko poukazuje napriek tomu, že demokracia u nás funguje. Gruzinsko malo reálnu uh, zmenu už uh, dva, uh, malo reálnu šancu zaviesť plne proporčný systém už v roku 2020, ale nedostali sme v rokoch 17 a 18 dosť hlasov, dosť podpory a zmeny predstavené v roku 2018, keď sme konečne prijali plne proporčný systém, to nepodporila uh, jediná uh, obosičná strana. Súčasná E, ústava hovorí, že v roku 2024 sa budú konať prvé voľby e, podľa proporčného systému, ale zmiešaný systém ostáva legitimným. Gruzínsky sen e, chce zabezpečiť vo slobodné voľby aj v roku 2020. V roku 2019 protestovali opozičné strany a niektorí radikálni politickí lídry vyzvali podporovateľov, aby e, zablokovali vstupy do parlamentu, aby zablokovali jeho prácu. Napriek tomu eh, práva, ktoré e, existujú v demokracii, boli zaručené gruzinským ministerstvom vnútra. Konali sa napríklad protesty obyvateľstva, demonstrácie. Vládna strana bola ochotná viesť dialog v parlamentnom formáte, aby sme spolupracovali s občianskou spoločnosťou, aby sa implementovali odporúčania OECD o OBSE e, e, o volebnej reforme. Mm, a sme vďační za mediáciu rokovacieho procesu našim partnerom. Viacero rokovacích kôl e, sa konalo medzi vládnou a opozičnými stranami. Dialóg e, je ešte stále súčasťou procesu. Sme presvedčení, že konsolidácia politického spektra e, príde v roku 2020 na základe vysokých demokratických štandardov, na základe a, a v roku 2024 už budeme mať proporčný systém. Je potrebné posilniť e, proces inštitucionálnej demokracie v Gruzínsku into the violent demonstrations. Boli tu násilné demonstrácie, kde predstavitelia opozície a politické strany apelovali na ľudí, aby eh, neeskalovali situáciu. Mali sme tu apel na občanov, ktorí vlastne sa dostali do parlamentu, boli tu viacerí agresívni protestujúci, boli tu varovania od ministerstva pre vnútro a išli do budovy parlamentu, bol tam aj kordon policie, ktorí prerazili, používali železné tyče, kamaň, kamene, 30 policajtov bolo unesených z toho kordónu a ukradli, nemali teda helmy ani štíty, potom nastali vyšetrovania možného zneužívania moci zo strany polície a účasti na násilnostiach. Traja úradníci boli obvinení Disciplinárne tresty boli uvalené na 11 úradníkov. 90, 19 ľudí, politickí väzni, to sú informácie, ktoré šírila e, opozičná strana. Zhruba 1% to teda bolo e, obvinené na 4 roky z toho, že pripravovali ex- výbušniny. Opozičné strany považujú za politických väzňov tých, ktorí boli obvinení v rámci týchto verejných protestov. Polícia zaútočila na protestujúcich. Administratívne zadržanie, z toho nemáte záznam, nie je to vlastne priestupok a ja som mal možnosť teda podeliť sa s vami o tieto informácie. Dovolím si upriamiť vašu pozornosť na to, že my očakávame, ale aj oceňujeme od našich partnerov, aby boli otvorení, aby postupovali k nám priamo. Chceme, aby sme mali k dispozícii objektívne informácie a aby sme sa nedržali zahmlievanej reality. Pokiaľ ide o opozičné žiadosti, pokiaľ ide o túto krízu, ktorú máme v Gruzínsku. Ešte raz vlastne sa tu preukázala miera zodpovednosti, pokiaľ ide o náš rozhodovací proces a teším sa z toho, že sa budete aj vy pridržať týchto kľúčových princípov. A však sú tu ešte ďalšie výdobytky z roku 2019. Schválili sa e, reformy, pokiaľ ide o justičný systém, Máme tu reformu, ktorú odsúhlasila aj občianská spoločnosť, teda bol tu konsenzus a aj opozič, opozícia. E, sústredili sme sa na zlepšenie mechanizmov, pokiaľ ide o disciplinárnu zodpovednosť sudcov, pokiaľ ide aj prípravu vzdelávania sudcov. Tieto reformy uvítala aj Benátska komisia a privítali ju také inštitúcie ako napríklad veľvyslanstvo USA, európske inštitúcie. Mali sme dva roky viacerých útokov na justičný systém na to, aby sa diskreditovala táto justícia a aj ich nezávislosť, nezávislosť sudcov v rámci nášho systému. Najnovší rozsudok Európskeho dvora pre súdne práva poukázal ešte raz na právo ferového súdneho sporu, súdneho procesu a nakoniec museli byť prijaté tieto rozsudky ale tie, e, tie škody, ktoré tu nastali, boli jednoducho nezvratné. Takže ešte raz, e, pokázalo sa tu na to, že neboli tu dôvody na to, aby tu došlo k takýmto obvineniam. A využívajú sa tu viaceré nástroje na diskreditáciu demokratických krokov, ktoré sa dosiahli v Gruzinsku. Bohužiaľ, dezinformácia pokračuje posledné dva roky To znamená, sú tu viaceré informácie ohľadne toho, že tá dezinformácia pokračuje. pokiaľ ide o médiá, pokiaľ ide o atmosféru v médiách, tá nikdy nebola taká liberálna ako teraz. E, iba 10 dní potrebujete na to, aby ste mali licenciu po roku 2012, 7 rokov neskôr, keď sme mali iba 4 hlavné vysielače, teraz máme viac ako 100, teda do 100, z čoho 20 je vlastne na, sú národné televízne vysielače Gruzínsko je teda v kategórii e, tých krajín, ktoré majú v podstate, e, požívajú slobodu siete. Nemám teda toľko času, e, poukážem na niektoré reformy, ktoré máme a ktoré sa týkajú otázky právneho štátu, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Napríklad ochrana ľudských práv, to je jedna z hlavných priorít v rámci reforiem, ktoré máme. Máme 21. pozíciu zo 126 štátov, pokiaľ ide o index právneho štátu. Hlavné úspechy sa týkajú následovných reforiem, vytvorenie úradu ochrany, inšpektora pre ochranu osobných údajov, nezávislosť prokuratúry, zákon pre elimináciu diskriminácie, štruktúrálne reformy, pokiaľ ide o trestný systém, nezávislosť polície, takisto potierame násilie na ženách, takisto trestné skutky ktoré, proti, teda, ktoré vedú k diskriminácii rodovej. E, tento program, ktorý tu máme za ostatné roky vypracovaný, poviedol k veľkým zmenám. My sme pyšní na pokrok, pyšní na pokrok a chceme neochvejne pokračovať v našej ceste smerom k demokracii. Zvrchovanosť Gruzínska, ako aj mierové, mierové podmienky na celom území sú hlavnými prioritami plánu vlády. Žijeme v ťažkých podmienkach, ale želáme si mier, rozvoj, ktoré majú byť kľúčové pre nás na to, aby sme pokračovali. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za podporu našej krajine. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, vážený pán minister, pani ministerka, vážený pán podpredseda. Kolegovia sme pod časovým tlakom dnes do poludnia, pretože budeme mať ešte briefing ohľadne situácie v Libii a náš ďalší rečník musí opustiť nás na čas, takže máme 10 minút k dispozícii. Mám tu prihlásených kolegov, pán Gáler, Kalniete a ďalší. Rečníci hovoria mimo mikrofónu. Takže prečítal som iba tie mená, hovorí pán predseda, ktoré boli zaznamenané. Takže ďalší prihlásený. A samozrejme, najprv dostane Maria Kalian, ktorá je predsedničkou delegácie pre vzťahy s Južným Kaukazom. Vítajte v našom výbore. Poprosím vás, buďte čo možno najstručnejší. Snažím sa o nemožné. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam našich gruzinských kolegov na tejto diskusii, hovorí pani Kaliurana. A ja som teda šéfkou delegácie pre vzťahy s Južným s Kaukazom. Obmedzím sa na hlavnú tému výmena názorov ohľadne situácie vrátane eh, tých demarkačných hraničných línií. Máme eh, čas hovoriť o iných témach na zasadnutí, ktoré je naplánované na 12. a 13. februára a dúfam, že pani ministerka bude mať možnosť byť prítomná na tomto zasadnutí, ale teraz sa vráťme k meritu veci. Bohužiaľ sú tu provokácie zo strany Ruska a to teda pokračuje a napriek ruskej reintegrácii do štruktúr Rady Európy predsa len ma prekvapuje, či sme neznížili našu mieru tolerancie a neposilnili Rusko, aby pokračovalo s deštruktívnym spôsobom. Rusko porušuje svoje záväzky, ktoré boli vyrokované v rámci e, rokovania o prímeri z roku 2008. Rusko ide cestou propagandy, posúvania hraníc. A to sú všetko hrozby pre celý región. Spomenuli to aj naši gruzinskí kolegovia obnovené napätie, predovšetkým pokiaľ ide o Abel s Južným Abcházkom, Oseckom, pardon. Toto je určitý závdavok na to, aby sa pokračovali eh, a pokračovali tie tenzie a obmedzujú sa práva občanov a vlastne narúša sa integrita tohto územia. Eh, v októbri sme prijali vyjadrenie, pokiaľ ide o neakceptovateľné zadržiavanie civilných pozorovateľov, pokiaľ ide o monitorovaciu misiu EÚ, táto zohráva kľúčovú úlohu v rámci tohto regiónu. Situácia v oblasti ľudských práv sa naďalej zhoršuje v oboch okupovaných územiach. Jasne povedané, ľudia tam zomierajú, pretože nemôžu sa dostať k administratívnemu teritoriu Tbilisi a nemôžu mať zabezpečenú zdravotníckú starostlivosť keď doktor Gabriel Švili bol prepustený, to bolo skutočne veľký krok a my uhlasíme s tým, že nesmieme zabúdať na to, že sú tu desiatky anonymných e, civilistov, ktorí sú každý rok svojvoľne zadržiavaní a trestaní iba za to, že prekračujú tzv. hranice. Takisto treba monitorovať aj politický vývon, pokiaľ ide o Abcházko, kde tzv. prezidentské voľby sa konali minulý september aj napriek protestom zo strany medzinárodného spoločenstva. Po týždňoch napätia e, tzv. prezident odstúpil. Chvála Bohu, nebola tu žiadna, neboli tu žiadne fyzické násilnosti, ale predsa len treba povedať, že situácia naďalej zostáva nestabilnou a my musíme byť e, obozretní, pretože sa budú čoskoro organizovať ďalšie voľby. A teraz vo všeobecnom duchu chcela by som na záver povedať, že musíme E, sa chytiť každej príležitosti na to, aby sme vyjadrili naše dôsledné e, záväzky, pokiaľ ide o podporu územnej celistvosti Gruzinska v rámci hraníc, ktoré sú z medzinárodného spoločenstva akceptované a nebudeme akceptovať bábkové mm, režimy, ktoré vytvára Kremlin. Takisto podporujeme Gruzinsko na ceste k mierovému riešeniu konfliktov prostredníctvom rokovaní a diplomácie, prostredníctvom ženevských rozhovorov a chceme výjsť v ústrety občanom, ktorí žijú na oboch stranách ABL, tak ako to je ilustrované zo strany pragmatického kroku smerom k lepšej budúcnosti v rámci mierovej iniciatívy. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, stená kolegyňa, za informácie, ktoré ste nám prečítali. Ešte raz vás vítame v našom výbore. Teraz dve minúty každý z prihlásených kolegov. Nech sa páči, ako prvý dostane slovo. Ako prvá dostane pani Kalniete. Nech sa páči za EPP. Ďakujem pekne. Budem pokračovať tam, kde moja kolegyňa prestala, takže nadviažem na to budem hovoriť o internej situácii, o politickej kríze v Gruzinsku. Práve ste povedali, vážená pani ministerky, ministerka, že ľudia v uliciach, že to všetko podnecuje opozícia. Ja mám dlhú politickú skúsenosť o eh, hnutí občianských a ja viem, že žiadna politická e, organizácia alebo strana nemôže podnietiť, aby 10 tisíce ľudí išlo do ulic. Musia byť za tým oveľa vážnejšie dôvody. A vy ste tu citovali skutočnosť, že gruzinská podpora smerom k európskej integrácii rastie, ale zároveň v tých istých informáciách zistíme, že gruzinskí občania považujú to, že demokracia v Gruzínsku e, išla, urobila krok dozadu a to je veľmi znepokojujúce, pretože Európska komisia, ale takisto Európsky parlament my vždy my vždy sme veľmi zhovievavo a podporne e, vystreli pomocnú ruku Gruzínsku. Snažili sme sa pomôcť tam, kde sa to dalo, ale ak porovnáme Ukrajinu a to, že je tam vojna na území Ukrajiny, ktorá stále prebieha, napriek tomu sa tam realizujú demokratické reformy a skutočnosť, že vám sa nepodarilo splniť slub, že proporčný volebný systém sa nezmenil, tak to je, alebo nešli ste touto cestou, to nehovorí na prospech demokracie v Gruzínsku. A posledné vyjadrenie, pokiaľ ide o vyjadrenie predsed, predsed, predsedu Ivanišviliho, ktorý povedal, že viacerí predstaviteľi opozície budú v budúcnosti tráviť čas vo väzení, to je niečo, čo sa veľmi ťažko akceptuje. A skutočnosť, že predseda Bokaria respektíve jeho trestný prípad bol po 5 rokoch ticha obnovený, to je takisto symbolickou skutočnosťou. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, nech sa páči ďalší prihlásený. Ďakujem pekne, vážený pán Pece, ďakujeme pekne, pani ministerka. Hovorí pán Mixer. Pokiaľ ide otázku Južného osedstva a Abcházska, odzneli tu teda informácie. Ja si myslím, že ten trend je znepokojujúci, pokiaľ ide o anexáciu a pokiaľ ide o tú tzv. borderizáciu. To sú veci, ktoré sú znepokojujúce, a pokiaľ ide o právo na vlastný majetok alebo otázka vzdelávania vo vlastnom materinskom jazyku. Mali by sme využiť všetky možnosti na to, aby sme poukázali na tieto skutočnosti a trendy, aby to jednoducho neišlo cestou zabudnutia pretože prichádzajú nové výzvy. Pokiaľ ide o domácu situáciu v tejto krajine, tak vlastne je to táto vláda a táto vládna strana, ktorá priniesla ústavné zmeny a od, teda od roku 2024 a treba povedať, že táto lehota bola najprv predložená a ten slub predložiť to bol potom nedodržaný, takže ja si myslím, že je dôležité, aby európska delegácia v Tbilisi sa snažila umožniť dialog medzi vládnúcou stranou a opozíciou, pokiaľ ide o riešenie týchto problémov. A istotne sú tu určité ústavné a právne aspekty, ale chcel by som vedieť, že aké máte pocity, pokiaľ ide o možnosť kompromisu, pretože ja mám pocit, že každý kompromis bude musieť byť hlavne politického ducha. Ako teda vidíte možnosti prelomiť túto politickú blokádu, aby to neišlo ďalej cez toho polarizácie na úrovni politickej scény, ale netýka sa to teda iba Gruzinska, vidíme to aj v iných krajinách. Ďakujem pekne, pán Mixer. Ďalší prihlásený. Ja som sa chcel vyjadriť ohľadne zaberania územia, hovorí pán Benan, predovšetkým pokiaľ ide o to absolútne zlyhanie sprostredkovať informáciu o tom, že čo sa deje, aby svet vedel, čo sa tam deje. Napríklad pred 4 rokmi ja som stal pred tým ostnatým drôtom, bol tam aj tlmočník a zhováral som sa s polhospodármi, ktorí prišli o svoju vlastnú pôdu. Stal na vlastnej pôde, ale ja som bol na jeho poli a jednoducho on prišiel o prístup k svojej vlastnej pôde, prišiel o svoju živnosť v podstate, prišiel o celú identitu. Rusi mu povedali, že toto je nová hranica a dovidenia a bol vlastne na ruskom území zrazu a už nie na gruzinskom území, hoci bol gruzincom. Ja si myslím, že sú tu určité zlyhania, pokiaľ ide o informovanie tohto, pretože ja, keď som sa zhováral o tejto skúsenosti s ľuďmi v Európe, tak jednoducho ľudia vôbec nevedia o tom, ako Rusko stále jednoducho presúva hranice a tento človek v podstate išiel jedného večera do postele a 4 týždne predtým, než ho stretol, na druhý deň sa zobudil a už zrazu videl tie ostnaté drôdy a takto vlastne prišiel o svoju vlastnú pôdu. Myslím si, že musíme robiť oveľa viac na to, aby sme informovali o týchto veciach, pretože Rusko v podstate sa mu prepáči veľa vecí, pretože ľudia ani nevedia veci, čo sa dejú. Ďakujem pekne pani Gregorová za zelených. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka, za to, že ste spomenuli napríklad prípad doktora Vaja a ďalších. Vy ste ich teda spomenuli. Ja sa spýtam dve otázky, ktoré sa týkajú týchto mien, ktoré ste spomenuli. Viete, to zaplatil kauciu za to, aby bol pán doktor prepustený. Bola to vláda, e, jednotlivec alebo mimovládna organizácia. A pokiaľ ide o Sačkeru, je tu nová situácia. Pokiaľ ide o označovanie stromov, zasahuje to do územia Gruzínska, takže ďalší, ďalší pokrok borderizácia, ale úplne v inej úrovni podľa mojich informácií tam nedostanú ani žurnalisti alebo aktivisti. Moja otázka je, prečo myslím si, že vláda by mala informovať svojich občanov o tom, čo sa deje, pokiaľ ide o pána podpredsedu. Otázka. Dúfam, že vy vnímate moju otázku a stanovisko dostatoč, za dostatočne objektívne, pretože som hovorila s provládnymi predstaviteľmi, s mimovládnymi organizáciami ja nemám žiadne informácie o tom, že by títo boli blokovali parlament. Parlament zablokoval sám seba, znám od biliskou stenou. A chcela by som sa spýtať, keď hovoríte o približovaní sa k Európskej únii, povedali by ste, že politickí väzni by s vami súhlasili vo vašej krajine? Ďakujem. Anna Fotiga. Ďakujem, pán predseda a pán minister. Ďakujem za vaše informácie. Môžem potvrdiť všetko z toho, čo ste hovorili. E, samozrejme, e, situácia sa zhoršuje. Monitorujeme to už mnohé roky. Mm, poznáme situáciu. Žiaľ, prostredie pre naše monitorovacie misie sa tiež zhoršilo, je to veľmi zlé a Eh, je to teda, musíme sa ohradiť voči ruskej vláde a partnerom. A žiaľ, myslím si, že gruzinská spoločnosť je veľmi obozretná, chápe tú situáciu podobne ako vy a preto umožnila moskovským ideológom vystúpi v gruzinskom parlamente, čo malo za následok celú lavínu protestov. Myslím si, že čím viac väzňov, tým asertívnejšie Rusko bude a preto by som si rada vypočula, ako vy vidíte scenár deeskalácie a bolo by dobré získať počet väzňov, teda aká je štatistika väzňov a zadržaní po všetkých protestoch. Ďakujem. Ďakujem, to bolo teda prvé kolo a ešte štyria kolegovia sa chcú vyjadriť, potom si vypočujeme našich gruzinských hostí. E, tento bod končí 12.15, nech sa deje čokoľvek, takže je to naozaj na vás. Čím kratšie budete hovoriť, tým viac času budeme mať pre našich gruhinských hostí. Pán Gáler, ďakujem pekne. Krátka faktická otázka na ministra. Koľko ľudí ste vlastne eh, na koľkých máte dosah eh, v tom okupovanom území, viete ich zasobovať, dať im eh, zdravotníckú pomoc a tak ďalej ale hlavné zameranie je na ehm, teda pána podpredsedu. Ehm, budeme vašu európsku eh, orientáciu vždy podporovať, ale ide to vlastne ruka v ruke s tým, že dodržíte svoje vlastné záväzky. A to, že ste neboli schopní zmeniť volebný zákon prezentujete ako veľkú mnohostranú ehm, mnohostrannú demokraciu v ehm, Gruzinsku. No, e, nebolo to tak, že pán Ivanišvili verejnosti hovoril, že zmente to, ale v zákulisí už e, vlastne dohodol to, že to neprešlo. Čiže e, je to len z dôvodu udržať asi moci. Ak ste nasmerovaní do Európy, tak aspoň priznáte, že to tak bolo. Ďakujem pekne. Pán Glucksmann. Ďakujem pekne. No, máte našu plnú podporu, čo sa týka ruskej okupácie a všeobecný cieľ posunúť Gruzinsko k EÚ. Moja otázka sa týka tohto zvláštneho, e, tejto zvláštnej časovej náhody, teda stíhanie opozičných e, poslancov. Máte krízu a potom je tu pán Melia, pán Bokelia mnoho politických lídrov z rôznych opozičných skupín, ktorí sú predvolaní alebo sa voči ním vedie konanie. Moja druhá otázka sa týka tlače. Ako všetci vieme, bola tam tá epizóda Rostavicu. Predchádzajúci majiteľia prišli o svoj majetok a teraz pán Guamia, ktorý pôvodne vlastnil ten kanál, oznámil, že začne s novým televíznym kanálom a opäť začalo proti nemu stíhanie. Takže e, sú tu vážne veci týkajúce sa e, práve týchto záležitostí. Pani Vykvinečené, dôležitý rok je to pre Gruzínsko, bude to ako test demokracie. Samozrejme, pozorne to budeme sledovať Máte tu mnohých priateľov v Európskom parlamente, priateľov Gruzínska. Nie priateľov niektorej politickej strany, ale priateľov Gruzínska. E, otázka stále je, či vládna strana obstojí v skúške demokracie a musím povedať, že mňa teda nepríjemne prekvapilo, keď sa zástupca vládnúcej strany stiažuje na zlú opozíciu v krajine. Toto nie je pravidlo demokracie. Útoky, keď vidíme útoky proti opozícii, mimovládkam, médiám, protestujúcim, nepomáha to Gruzinsku nájsť si viac priateľov v Európskom parlamente a presvedčiť viac ľudí, aby podporili vašu európsku cestu. To som teda chcela povedať. Chcela som uh, odovzdať svoje E, myšlienky mojim priateľom v Gruzínsku. Ďakujem a ešte pán Kabilius na jednu minútu. No veľmi stručne, aby som neopakoval, čo už zaznelo o integrite, ale naozaj teda nadchádzajúce voľby. Mali sme zasadnutie Euronesu a ja ako líder som mal veľa stretnutí aj s stranami opozície a koali- vládnúcej. A ja by som chcel požiadať, aby ste svo- lídrom svojej strany odovzdali jednoznačné posolstvo. Slúbili mi, že dialog priniesie výsledky, proporčné prvky vo voľbách, e, že sa to zohľadní. Ja ešte stále čakám na tento výsledok. Bez tohto výsledku medzinárodná dôvera vo vaše voľby bude veľmi obmedzená. A posledná vec – Viete povedať, či nejakí opoziční lídry v Gruzínsku e, teraz nie sú predvolaní do úradu generálneho prokurátora. Ďakujem pekne, kolegovia. No, naozaj máme e, veľmi málo času, tak dve minúty pre každého z vás. Ale to sa dá. Mm, žiaľ, nemám dosť času, aby som zodpovedala všetky otázky, pretože niektoré, ktoré tu zazneli, ukazujú, že dostali ste zavadzajúce informácie. Ja by som eh, sa s vami rád podelil nielen o vlastný názor, ale chcel by som vám predložiť zároveň aj dôkazy. No ale niekoľko veľmi zaujímavých bodov, ktoré zazneli. Rokovania sú mm, rozbehnuté. Predložili sme niekoľko verzií, ako postupovať s voľbami 2020. Bohužiaľ boli považované za neústavné Takže sme predložili vlastnú verziu a čakáme na ich odpoveď. Konsenzus znamená, že obe strany sa musia na niečom dohodnúť a musia hrať tú hru, kde sa zase vzdajú nejakého významného princípu. Takže my sme sa dohodli, dali sme im verziu, ktorá sa považuje za najlepšiu, pokiaľ ide o prechodné obdobie na rok 2020, aby sme potom neskôr mali plne popočný systém. Z ide o zmenu dátum. Plne propačný systém bude e, už uplatňovaný od roku 2024. Informácia o desiatoch tisícoch ľudí, ktorí protestovali, nie je pravdivá. Naozaj, vlásenci, mladí gruzinci boli e, v uliciach pri prvej príležitosti, keď videli e, ruských poslancov, ktorí sedeli na pred, stolečke predsedu, ale všetci si spomíname, veľmi radi vám môžeme predložiť, ako sa e, veci vyvíjali. Opoziční lídry sa snažia všetkým vnútiť, že išlo o nejaký útok na parlament, e, na parlamentnú prácu, ale tam sú dôkazy Naozaj čas je veľmi obmedzený, veľa toho zaznelo, nemám čas na všetko. Ja naozaj využijem akýkoľvek formát, čokoľvek vám bude vyhodbovať, e, aby sme si to mohli e, podrobnejšie prebrať, aby som ukázal dôkazy. To, čo hovoríme, nie je len naša pozícia, e, vychádza to z faktov a veľmi rád prehlbím túto diskusiu, kedykoľvek vám to bude vyhovovať. Ďakujeme, pán Kučova pani ministerka. Pán predseda, naozaj e, toto je nemožná misia vzhľadom na časové obmedzenie. Súhlasím s kolegom, že by bolo naozaj dobré, keby bolo možné zodpovedať na všetky otázky, na každú tému, ktorá bola nadnesená. Keby sa dalo podrobnejšie, objektívnejšie odpovedať, aby ste si to posudili sami. Taká všeobecná pripomienka, ktorá musí zaznieť, je, že Gruzinsko e, je zaviazané demokracie, gruzinská vláda. Prostredie vo všeobecnosti je demokratické. Slobodné médiá, sloboda prejavu, to je všetko zaručené. A nech sa stane čokoľvek, e, či sa to iným bude páčiť alebo nie, Niektoré veci sa naozaj dajú zlepšiť. Všetko sa deje v rámci právneho štátu. Právny štát, inštitucionálna stabilita, to, čo sa snažili za posledné mesiace tiež podkopať ekonomická odolnosť, robustné demokratické reformy. To sú naše usmenenia do budúcna, do európskej integrácie. Testom gruzinskej demokracie samozrejme bude naša odolnosť proti akýmkoľvek interným či externým výzvam, e, najmä tým, o ktorých som hovorila, pretože tu je každodenná výzva a aj um, dochádza k mierovému boju. Ja som na úvod povedala, že situácia nie je zmrznutá. Bojujeme tento náš boj každý deň za slobodu a um, treba to zohľadniť. Naozaj dúfam, že budeme mať naďalej vašu podporu a vážim si všetko, čo tu zaznelo o humanitárnej situácii ľudí, e, životné príbehy farmárov. Áno, to e, treba poznať aj mimo EÚ, aby sme dokázali efektívnejšie e, pomáhať ľuďom, ktorí trpia. Trpia týmto osnatým drôtom, ktorý je nie len symbolickým, ale reálnym symbolom okupácie Ruska. Ďakujem vám všetkým. Ďakujeme našim hostom z Gruzinska. A dúfame, že máte ešte ďalej zaujímavý deň pred sebou v Bruseli a e, prajeme vám šťastnú cestu domov a určite budeme ďalej v tomto výbore sledovať vývoj v Gruzínsku.